Again. Takže opäť vás vítam. Dobré odpoludne prajem. Poprosím vás, aby ste sa usadili. Tí z vás, prosím, ktorí ste sa nezúčastnili zasadanie za zatvorenými dverami, ktoré práve skončilo, prosím, zaujmite svoje miesta v sále. Poprosím vás ešte raz, keby ste sa láskavo usadili a poprosím o ticho v sále, aby sme mohli pokračovať v zasadnutí, tento raz už nie, za zavretými dverami. Pokračujeme bodom číslo 10. Európska dimenzia v športe. Na programe sa tu hovorí aj o tom, že o tom hovorí pohovorí aj kolegia Emin Boskurt a bude to vlastne správa z vlastnej iniciatívy. A hovorí sa v tejto správe o európskom športe, vrátane sociálnych a ekonomických dopadov, ale aj niektorých aspektov, aj o niektorých aspektov sa tam, o aspektoch sa tam dozvieme, ktoré spadajú do záujmu výboru Libo, iba, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo pán predseda. Je pre mňa cťou, že môžem prehovoriť na túto tému. Čiže téma je európsky rozmer v športe. No, odvíja sa to od článku 165 Lisabonskej zmluvy, kde vlastne v oblasti športu sa vytýčujú niektoré oficiálne aspekty zodpovednosti. Čiže pokladáme to za veľmi dôležitú vec a Hovorí sa tu o manipulácii s výsledkami zápasov, o korupcii a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je tu mnoho takých vecí, ktoré súvisia s trestným právom nakoniec. Týka sa to členských štátov a Európskej únie ako celku taktiež. Okrem toho je tu aj súvislosť a nadviaznosť na obchodovanie s drogami, obchodovanie s ľuďmi a tak ďalej. Čiže sú to naozaj veľmi dôležité témy, ktoré sú relevantné aj z hľadiska nášho poslania. Vychádzajúc z viacerých diskusí, ktoré som mala s Európskou komisiou, s radou, s Európskym olympijským výborom, s odborármi, e, športovými organizáciami a s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, ale hovorila som aj s predstaviteľmi UEFA a FIFA, ďalej s Europolom, s Eurojustom, a so stávkovými organizáciami, ako sa nazývajú. Ale je to v podstate na stanovisko a preto je tu určitý obmedzený priestor pre uvádzanie nejakých argumentov a už samotný charakter, ako vidíte, načrtol tento záber a veľmi rada si vypočujem pripomienky od kolegov, ak budú mať nejaké pozmeňujúce návrhy k tomuto. Zamerala som sa hlavne na podvody a hlavne podvody s výsledkami e, zápasov. A hlavne preto, že ide o veľmi aktuálne témy a celkovo sú pre šport veľmi zlým javom. Hlavne pokiaľ ide o manipuláciu s výsledkami zápasov a potom návednosti na to je, aj ide o pranie špinavých peňazí. Snažím sa tu navrhnúť, aby sa členské štáty vlastne spoločne postavili proti tomuto javu, ktorý vlastne predstavuje e, fenomén je to vlastne podvod, alebo sú to podvody v oblasti športu. A manipulácie s výsledkami zápasov, to je téma, ktorá v niektorých štátoch už je predmetom trestného, trestnoprávnych sankcií a v iných štátoch zase to nie je postihované. Takže musíme často postupovať od situácie k situácii a niekedy práve E, tí, ktorí takto manipulujú zápasy, alebo ich výsledku niekedy v niektorých štátoch sa dostanú proste z tejto situácie bez problémov, inde sú stíhaní a tak ďalej. Čiže hovoril som aj s riadiacimi orgánmi športu a majú pocit, že organizácie potrebujú povedzme licencie na to, aby mohli nejaké podujatie zorganizovať, ale nakoniec už aj pri samotnom udelovaní licencií by e, sa malo postupovať jednoznačnejšie a tvrdšie. Napríklad e, v Thajsku existuje tiež nejaká odnož, ktorá sa zúčastňuje na organizovaní zápasov v Európe, teda v EÚ. Napríklad sa používajú treba už nejakí rudskí sprostredkovateľia pri organizácii nejakých zápasoch, pretože toto by sa malo odstrániť. To sú zbytočné medzičlánky, ktoré práve vedú e, ku takým nekalým praktikám. Čiže mali by byť vytvorené aj spoločné vyšetrovacie týmy, aby sme mohli náležitým a kvalitným spôsobom vyšetriť tieto prípady. Pretože takáto korupcia vlastne sa týka viacerých európskych štátov, dokonca aj Fínska. A azijské zločinecké skupiny sa zistili, že fungujú aj vo Fínsku a samozrejme aj v iných krajinách. Ale vo Fínsku sa o tom hovorilo. Eurojust veľmi aktívne vyšetruje aj takúto trestnú činnosť a myslím, že je veľmi správne o tom hovoriť. A treba naozaj veľmi úzko spolupracovať, teda tie riadiaci orgány športu musia úzko spolupracovať s policajnými orgánmi, aby sa vyčistil celý ten sektor, celé toto športové odvetvie. A nie pochyb o tom, že tým by sa posilnila aj dôvera občanov vo všeobecnosti v boji proti podvodom. Podvody v športe ale to nie je len jediná vec, ktorá je tu problematická E, sú tu aj otázky diskriminácie, ďalej otázky dopingu a tak ďalej. Čiže chceme šport očistiť a vyčistiť a chceme, aby patričné občianské práva platili v plnej miere tu u nás v Európskej únii a určite je tu aj cesta povedzme, vylepšiť niektoré aspekty aj formou správny, správneho zadefinovania pojmov. Čiže keď hovoríme o hráčoch, keď hovoríme o nezletilých osobách, teda mladistvých, napríklad keď sa hovorí o tom, že sa predávajú mladí hráči, máme o tom štatistiky, takže toto musí prestať, takéto nekalé aktivity. Treba sa povolí e, ešte maloletým, aby hrali v nejakých zápasoch. tým sa vlastne otvára aj priestor pre veľmi nekalé nevhodné situácie. A maloletí dostávajú kontrakty, povedzme. Čiže to je tiež nenáležité. A potom aj tí sprostredkovateľia, tzv. agenti športoví, tí tiež keď chcú fungovať, mali by mať eh, licenciu, ktorá je udelená veľmi náležitým spôsobom a nemali by sa takéto licencie vydávať eh, ľahko. Keď si prezriete túto správu, toto oznámenie podrobnejšie, tak eh, vlastne možno e, vás napadne otázka, čo chce komisia s týmto robiť? Ako bojovať proti trebárs rasizmu v oblasti športu? Ja samozrejme veľmi rada s vami budem spolupracovať na vylepšení aktuálnej situácie. Ďakujem. Ďakujem pekne za túto správu a ak je niekto ochotný prispieť, môžeme otvoriť diskusiu o európskej dimenzii v športe. Áno, pán Papa Nikolau, máte slovo. Ďakujem za slovo pán predseda. Jediný dôvod, prečo sa hlásim o slovo, je ten, že chcem poďakovať pani spravodajkyni a súhlasím s ňou v plnej miere. Chcem pridať svoj hlas ku všetkému, čo povedala ohľadne potreby boja proti podvodom a korupcii v športe. Za okolností v uplynulých mesiacoch sme v Grécku zaznamenali prípad veľmi podobného dosť významného prípadu podvodu a tí ľudia, ktorí vlastne zodpovedali za športové týmy, vytvárali podmienky na to, aby sa už vopred manipulovali výsledky. Čiže vlastne v iných štátoch sa podávali stávky a to zvláštne, čo sa odhalilo, bolo, že tí ľudia samotní boli za, vlastne súčasťou siete Národnej futbalovej asociácie a vlastne fungovali ako oficiálni predstavitelia Národného futbalového zväzu. Takže bolo by potrebné podniknúť nejakú iniciatívu na celoeurópskej úrovni, E, bolo by dobré ustanoviť nejaký dohľad, nejakú kontrolu pri takýchto prípadoch a športové zväzy a asociácia a združenia v podstate by mali byť pod určitou kontrolou v tomto zmysle. A vychádzame aj z správy e, výboru pre vzdelanie a vďaka Lisabonskej zmluve teda získame väčšiu sebadôveru. Ďakujem. Žiadnych ďalších poznámok a pripomienok niet? Nič? Hovorí pán predseda. Ak teda nie, tak môžeme vlastne stanoviť termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Ak to správne chápem, bol by to 2. september do 18.00, čiže do 6. večer. Vyhovuje vám to? Dobre, ďakujem. Ďakujem pekne. Budeme pokračovať teraz s ďalším bodom. Je to bod číslo 11 dnešného programu. A ide o šengenský kódex a o dohovor, ktorý sa týka implementácie šengenskej, šengenskej eh, dohody. Náš ctený kolega Papa Nikolau je spravodajcom a v pozadí celého je, že pred niekoľkými mesiacmi komisia prijala vlastne dokument, ktorý sa týka modifikácie Schengenského kódexu a aj dohovoru. Takže samozrejme, od samého začiatku to bolo dosť kontroverzné, Takže vypočujeme si samozrejme najprv teda názor a potom názor pána Papa Nikolau a potom dáme priestor poslankyňam a poslancom. Teraz vlastne ešte stále čakáme, že sa dostaví predstaviteľ komisie. Totiž e, vlastne sme teraz popredu s časom asi o 10 minút. Takže neviem, či by som teraz mohol azda vyhlásiť prestávku 10 minút. Súhlasíte? Aby sme si počkali na predstaviteľa komisie. Myslím, že to bude korektné. Bol by vhodné teda, aby sme dali najprv priestor komisii. Takže máme teraz 10 minútovú pauzu. Ďakujem. Thank you for your patience. Ďakujem pekne za vašu trpezlivosť. Ešte raz ďakujem. Zdá sa, že niekedy meškáme pár minút, niekedy sme zasa o pár minút skôr skončení. Takže Máme určitú maržu, v rámci ktorej sa pohybujeme. A chcel by som privítať predstaviteľov komisie, čo je veľmi dôležité, že tu sú, pretože budú prezentovať návrh ohľadne zmeny a doplnenia kondexu šengenských hraníc a dohovoru, ktorým sa vykonáva šengenská dohoda. Dáme predstaviteľovi komisie slovo a potom prejdeme k pánovi Papa Nikolaovi, ktorý bude pokračovať. Nech sa páči, máte slovo komisia. Pani Monika Mošamer. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa. Normálne vždy chcem sa snažiť prísť skôr, ale tentokrát som nepočítala s tým, že skončíte skôr s predchádzajúcim bodom. Budem stručná, ale budem konkrétna, pokiaľ ide o úpravu kontextu šengenských hraníc a dohovoru, ako to prijala komisia v marci. Chcela by som zdôrazniť, že ide tu o pozmenenie kódexu, ktoré bolo prijaté v marci a podpredseda komisie na plenárnom zasadnutí uviedol, že komisia bude predkladať návrhy v septembri. Komisia dostojí tomuto slubu a teraz nehovorím o pozmenenej verzii kódexu šengenských hraníc, aby to nebolo zmetočné, takže prejdem teraz hneď k návrhu z marca, prečo to vlastne máme. Je to celkový kondex, ktorý vyústil po 5-ročných skúsenostiach. Poprvýkrát máme skúsenosť vychádzať z toho, čo nám povedali ľudia z praxe, kde sú možnosti zlepšenia. Komisia takisto pripravila dve správy, o, hranici, o kontrole na vnútorných hraniciach a závery praktickej skúsenosti teraz sú pretavené do pozmenenej verzie tohto šengenského kódexu. Takže ak sú tu určité možnosti registrácie cestujúcich to nie je pokryté to technickou zmenou šengenského kódexu. Takisto tu nejde o nejakú revíziu alebo kodifikáciu. To sme si vyhradili pre neskôršie štádium. Myšlienka za celou týmto pozmeňovacím návrhom je, aby sme znížili byrokratické zaťaženie, aby sme zjednodušili situáciu, kde nie je potrebné mať nadbytočné prekážky pokiaľ ide o prekračovanie vonkajších hraníc. Najväčšie zmeny sa týkajú horizontálnych zmien, ktoré súvisia s prijatím Lisabonskej zmluvy, čiže celý tento text už e, nachádzate v ňom odvolávky na EÚ, nie na Európske spoločenstvo. Vychádza sa tu z ustanovení komitológie, nového režimu Lisabonskej zmluvy a na základe medziinstitucionálnej dohody máme znenie ktoré sú spomenuté delegované akty. Nájdete to v tomto pozmeňujúcom návrhu. A tretí horizontál, tretie horizontálne pozmenenie sa týka európskej legislatívy, ktorá bola prijatá nedávno. Ide tu o vízové, vízový kódex. To sa týka cestovných dokumentov, Rovnako to nájdete aj v článku 11, keď budeme hovoriť o stave osôb, keď budeme hovoriť o smernice o, o návrate a takisto aj štatistické usmernenia. Čiže to sú horizontálne zmeny, ktoré boli potrebné na to, aby sme mohli eh, medzičasom postupovať v tejto oblasti. Pokiaľ ide o podstatu Zvýrazním iba tie najdôležitejšie body, ako som uviedla. Chceme sa zbaviť nadbytočné administratívne zaťaženie a preto sme e, tam spomenuli aj vnútorné kargo v rámci vnútorného priestoru, je vnútornými hranicami, čiže nákladná doprava už nebude podliehať e, hraničnej kontrole a takisto sa to týka aj posádok Eh, železničnej dopravy, nie je vždy potrebné, potrebný stamping, pečiatkovanie. pečiatkovanie a nepotrebujeme tým už spôsobom zvláštne cestovné prúhy pre auta alebo pre dopravu na to, aby sme mohli odbaviť solnú kontrolu. Dôraz sme kládli aj na vzdelávanie e, administrátorov na to, aby sa identifikovali tie zraniteľné skupiny ale, alebo osoby, ktoré sú obeťami obchodu s ľuďmi. A v neposlednom rade komisia takisto zobrala do úvahy zrušenie zrušenie dosterajších úprav, ktoré boli v platnosti. Vytvorili sa spoločné kontrolné body, hraničné kontroly s tretími krajinami. Toto nebolo stanovené v kódexe šengenských hraníc doteraz. Museli sme to uviezť na to, aby sme vytvorili určité synergie a chcela by som povedať, že nie je tu. je tu o to, do akej miery tretie krajiny budú participovať na kontrole na hraničných prechodoch, ale ide tu o to, že budeme mať vytvorenú infraštruktúru na jednej strane hraníc a nebudeme vlastne dvakrát zastavovať cestujúcich napríklad na území Polska a potom ešte na území Ukrajiny, ak by som to dokumentovala príkladom. Ale na to, aby sme vlastne takéto spoločné kontrolné miesta mali vytvorené, potrebujeme špecifické pravidlá, predovšetkým pokiaľ ide o možnosť garantovania prístupu k exilovým azylovým e, pravidlám pri opúšťaní alebo vstupe do krajiny a Týka sa to predovšetkým pri kontrolách príslušníkov tretich krajín. Čiže toto sú tie hlavné zmeny a teším sa na plodnú diskusiu. Ďakujem pekne. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ την Επιτροπή. Ak dovolíte, rád by som poďakoval komisii, teda predstaviteľke komisie za, ten, za uvedenie témy a práve by som nadviazal na povedané. Keď sa pozrieme na túto iniciatívu komisie, ktorá vlastne má za cieľ aktualizovať pravidlá a predpisy, ktoré sa týkajú Schengenu, vlastne toho, čo bolo už v platnosti od roku 2006, Ide tu vlastne na jednej strane o právne zmeny a to sa týka okrem toho aj vízového kontextu v súvislosti s Lisabonskou zmluvou, plus sú tu ďalšie ustanovenia, ktoré sa týkajú toho pečiatkovania a tak ďalej. Takže teraz vlastne sme požiadali, aby sme aktualizovali vlastne celé nariadenie, aby sme dokázali reagovať na výzvy súčasnosti. Samozrejme, budeme musieť objasniť e, niektoré veci už v tejto úvodnej diskusii. Konkrétne ide o to, že to oznámenie komisie vlastne vzýšlo v marci 2011, krátko predtým, než došlo k viacerým významným medzinárodným udalostiam nastal potom veľký prílev ľudí zo Severnej Afriky do Talianska napríklad. Potom sme videli, ako reagovalo Taliansko a iné južné krajiny EÚ. Niektoré krajiny chceli opäť zaviesť hraničné kontroly a vlastne aj e, júnová diskusia na rade, ktorá nasledovala po uvedených udalostiach, prišla s iniciatívou, ktorá vlastne e, naznačila možnosť opatovného zavedenia hraničných kontrol a nedávno vlastne aj v parlamente sa začalo hovoriť o šengenskom aký a vieme, že šengenský aký je dôležitý materiál a je to vlastne súbor rozhodnutí, ktoré sme podporili všetci. Podporili sme všetky tieto aspekty textov a máme záujem chrániť Schengen a bolo rozhodnuté, že šengenská zóna sa rozšíri aj o Bulharsko a Rumunsko. Čiže bolo prijaté takéto rozhodnutie aj napriek tomu, že ešte rada nedala zelenú celkom tomuto rozšíreniu, aj keď vlastne obe krajiny splnili patričné požiadavky a podmienky. Takže jednak je tu tá technická stránka práce, že si musíme preskúmať tento text a myslím, že by sme mali mať na pamäti aj všetko to, čo je v pozadí. Ale jednoznačne je potrebné poskytnúť verejnosti to, čo od nás očakáva. Jasnú odpoveď. Teda, či vlastne začneme hovoriť, že väčšina zmien má technický charakter, možno by toto uľahčilo dosiahnutie nejakej dohody alebo dosiahnutie koncenzu medzi jednotlivými skupinami a mohli by sme sa vyhnúť viacerým politickým nedorozumeniam alebo e, nezhodám, nesúhlasu. Ale mohli by sme taktiež e, vyjadriť svoje obavy a požiadať komisiu, či nám teraz, v tejto fáze, už chce povedať aj niečo viac, napríklad ohľadne časového harmonogramu, pokiaľ ide o modifikáciu Schengenského kódexu aj vo vzťahu ku tomu letnému vyhláseniu rady. A vo svetle ďalšieho vyhlásenia, ktoré sme, ktorého sme boli svetkom, nazývalo sa to Smart eh, Board Management, a určite by bolo dobré naznačiť určitú časovú líniu, aby sme si mohli aj my podľa toho e, nastaviť svoje harmonogramy. A jednoznačne chceme znížiť byrokraciu, chceme celý proces zoštíhliť a aj na základe nedávnych hodnotení myslím, že môžeme povedať, že sme zistili, kde tie problémy sú za uplynulé mesiace. Spolu v parlamente sme pracovali aj s pánom Koeďom, dnes tu síce medzi nami nie je, ale chcem sa vyhnúť tomu, že by som sa venoval viac technickým otázkam. Väčšina z nich e, už bola spomenutá zo strany predstaviteľky komisie. Ale chcem ale reagovať na toto. A je to niečo, čo chcem veľmi jasne kolegom vyjadriť. A tým skončím svoje úvodné vystúpenie. A samozrejme, ak by niekto mal E, nejakú spätnú väzbu, samozrejme, nech sa páči, vyjadrite sa. Takže návrh na e, zmeny. Sú tu dva články. Prvá vec sa týka šengenského hraničného kódexu samotného a druhá vec sa týka možného vypustenia článku alebo odseku v texte, pokiaľ ide o implementačný dohovor Schengenu. Čiže toto sú vlastne tie dve vetvy návrhu a predpokladám, že tomu sa budeme venovať teraz. Myslím, že aj komisia, aj rada by mala, mali od nás teda dostať jasný signál, že e, je potrebné zachovať e, šengenský dokument na vysokej úrovni, chceme sa vyhnúť byrokracii, potrebujeme zoštíhliť proces, a to pre všetkých, ktorí sú do toho zaangažovaní. A zároveň ale chceme mať bezpečné hranice a chceme teda vytvoriť, teda uplatňovať tie princípy, ktoré už sú vytvorené. Ide tu teda o tímovú prácu, o určitú sieť spolupráce a chceme e, mať istotu v tom, že bezpečnosť na vnútorných hraniciach existuje a práve sa chceme vyhnúť obavám, ktoré tu niektoré odozneli v uplynulých mesiacoch. Takže samozrejme uvítame aj pripomienky ďalších kolegov, ja som vám tiež k dispozícii a môžem povedať, že z našej strany urobíme všetko, čo sa dá. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Teraz stávame priestor polskému predsedníctvu. Pán Miroslav Vacik zastupuje polskú stranu a predsedníctvo rady. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Dobré popoludne, dámy a páni. Volám sa Miroslav Nováček. Som zástupca Polska pri EÚ a mám tu na starosti ochranu vonkajších hraníc EÚ. A práve preto Zmeny Schengenského kodexu tiež patria do mojej právomoci v júni 2011. Komisia odprezentovala názor na pozmenenie, rekodifikáciu Schengenského kódu a príslušného eh, dohovoru. A potom sme mali o tom rozpravu. Po diskusiách sa prišlo k záverom, že členské štáty súhlasia, že treba zrevidovať šengenský kód, to bolo v júli 2011, kedy sa konalo prvé stretnutie vyčlenenej skupiny pre kontrolu hraníc pod poľským predsedníctvom, kedy sa čítali texty. Potom už e, boli naplánované ďalšie stretnutia, spolu ich je 5 a 15. septembra bude ďalšia z nich. 15. oktobra ďalšia, 17. novembra ďalšia a 8. decembra ďalšia. Keď polské predsedníctvo e, bude sa chýliť ku konci, vydáme správu z činnosti tejto pracovnej skupiny o rekodifikácii Schengenského kódexu a dohovoru. Dámy a páni, rád by som vás ubezpečil, že poľské predsedníctvo bude konať aktívne pri práci na tejto dôležitej právnej norme Ubezpečujem vás, že budeme v kontakte aj s Európskym parlamentom, budeme mať pravidelné strednutia so spravodajcom, pánom Papa Nikolauom a dosiahneme spoločný cieľ, ktorým je maximálne napredovanie tejto veci. Ďakujem za slovo. Slovo má teraz pani Boskurt, hovorí pán predseda aj keď niektoré ďalšie ruky sa tiež dvíhali. Ďakujem pekne za slovo, ďakujem Európskej komisii za prezentáciu. Mám početné otázky aj návrhy. Začnem otázkou, ktorá sa týka 102 a 122. Z praktických dôvodov pravidla, ktoré sa týkajú hraničných kontrol, prečo komisia považuje za nevyhnutné mať takéto pohraničné kontroly a do akej miery bude sa rozširovať takáto prax pohraničných kontrol. Znamená to, že budú zvýšené množstva pohraničných e, kontrol? To by ma teda zaujímalo. A takisto ľudia, ktorí pocestujú loďou, aj tí budú systematicky kontrolovaní pri prechode vonkajšej hranice EÚ. Teda ako sa vlastne pobrežné kontroly budú vykonávať vo vodách, pobrežných vodách? Budú nejaké patrolujúce lode? Budú nejaké národné bezpečnostné zložky námorné? Ako to bude riešiť národná legislatíva? Ako sa budú školiť e, tieto pohraničné hliadky? Za, zatiaľ to vyzerá tak, že e, nie je dosť kapacít na školenie ako nakladať s ľuďmi, ktorí sú mladiství alebo ktorí sú nejakým spôsobom zraniteľní, ako tieto pohraničné hliadky s nimi majú nakladať. Nie to so všetkými systematicky. Takže šengenský kódex, ktorého implementačné opatrenia sa tu spomínajú, treba zrevidovať aj v, tejto, v tomto svetle. Mohla by nám komisia povedať, aké presne má zámery? Pretože sa nezdá, že by zmeny, ktoré sa snaží navodiť, boli v súlade s inými zmenami, ktoré už sa začali riešiť s Európskym parlamentom. A moja posledná otázka sa týka bilaterálnych dohôd. Ako to bude fungovať všetko v praxi, lebo sa to zdá trošku komplikované. Keby jednotlivé členské štáty EU si to robili sami po svojom, tak tiež by to bolo komplikované. Ako by to dosiahli? Pán Čilkop? Kirkoup. pán Kirkoup. Dobre popoludne, pán predseda. Chcel som tiež poukázať v niekoľkých bodoch na základnú povahu tejto práce, ktorú vypracovala komisia, pretože od začiatku je jasné, že toto nie je tá istá Európska únia, ako bola v roku 2006 nie je to tá istá Európa. Medzi tým prišla do platnosti Lisabonská zmluva, medzi tým sa zmenili aj členovia, sú tu noví členovia, máme tu nové veci, čo sa týkajú imigrácie, pašovania ľudí, Severná Afrika a tlaky, ktoré odtiaľ prichádzajú a tak ďalej a tak ďalej. Návrh komisie sa preto zdá byť trošku príliš mierný Niektorí by mi mohli povedať, starajte sa o svoje veci, pán Kirchhoff, pretože e, Spojené kráľovstvo nie je súčasť Schengenu. Ja som však bol ministrom, ktorý mal na starosti hranice Spojeného kráľovstva a viem, čo naša vláda robila v tejto veci ale podľa mňa je aj pre Spojené kráľovstvo dôležité, aby Schengen fungoval riadne a dobre, aby hranice Európskej únie boli také, aké majú byť. Pre nás je to rovnako dôležité ako pre kohokoľvek iného. A keď používam slovo, že to treba rýchlo usporiadať, súvisí to s mnohými drobnosťami, definíciami, ktoré sú zakotvené v mnohých dokumentoch e- európskej legislatívy a zároveň to súvisí s povinnosťami nahlásiť legálne pobývajúcich príslušníkov krajín, tretich krajín? Ako sa toto dá v praxi dosiahnuť, keď sú hranice otvorené? Kto má nahlasovať týchto ľudí, ktorí prekročia hranice? Ale toto tu nie je najpodstatnejšie. Najpodstatnejšia je radikálna reforma Schengenu. Taký štát, ako je Spojené kráľovstvo, naozaj opatrne riadi to, čo sa deje na jeho hraniciach, aby sa vysporiadal s modernými hrozbami pre seba a potrebujeme naozaj takú reformu, ktorá by Schengen urobila fungujúcim aj pre 21. storočie. To sú právne zmeny a technické odborné zmeny, ktoré sa tu žiadajú, aby bol Schengen zreformovaný radikálne. Treba zharmonizovať víza, treba vytvoriť tzv. elektronické hranice, treba vytvoriť systém vstupu a výstupu do EÚ, registrovanie cestovných programov. A taká dohoda, ako je napríklad e, v tej, ktorej som spravodajcom, dohoda o pasa- e, záznamu pasažierovi PNR, Niektoré, niektoré štáty sa k tomu ešte zatiaľ nevyjadrili a nestačí len kritizovať našich susedov Francúzov za ich postoj k veci. Je životne dôležité, aby aj oni sa začali zaoberať tým, čo e, vzbudzuje veľké obavy u mnohých Európanov. Nedá sa len tak odvrátiť a povedať, tak pôjdeme podľa Schengenu a hotovo. Nie, treba reflektovať všetky zmeny, všetky ťažkosti a bojovať s, so štruktúrou, s ťažkosťami, s ktorými sa štruktúra vonkajších hraníc EÚ potýka a radikálne sa vysporiadať s týmito výzvami a zmenami. Komisia je pripravená pracovať s tými členskými štátmi, ktoré sa naozaj obávajú všeličoho a dokonca aj s Britániou a Írskom, ktoré nie sú členmi Schengenu. S tými je ochotná spolupracovať. Takže tí v Británii, ktorí majú negatívny postoj k Schengenu, ktorí hovoria, veď to je všetko nezmysel, my máme svoje vlastné hranice, to nám stačí, tí sú naozaj hlúpi a naivní, pretože všetci sme súčasťou E, veľmi hlboké požiadavky ochrániť si európske hranice, obrániť demokraciu v Európe, ktorú sme si vytvorili tak, že nám vyhovuje taká, aká je. Ďakujem za slovo. Pani Nedelčeva. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať predstaviteľke Európskej komisie a aj spravodajcovi za prezentáciu tejto novej správy. Myslím si, že toto nové opatrenie bude krokom v pokiaľ o integrovaný manažment hraníc a to nariadenie pomôže v situácii pri prekračovaní hraníc. Je tu viacero návrhov v tejto správe. Počuli sme viacero detailov, pokiaľ ide o technické záležitosti, pokiaľ ide o špecifické podmienky záchranných tímov, ktoré budú takisto prekračovať hranice. To je všetko pozitívne. Spoločné vzdelávanie a školenie pohraničných hliadok je takisto veľmi dôležitým prvkom v tomto návrhu a preto by som chcela požiadať komisiu, aby nám dala viac detajlov, pokiaľ ide o plánované školenie pohraničných hliadok a predovšetkým pokiaľ ide o mladistvých a obete obchodovania s ľuďmi. Otázka mladistvých je záležitosťou, ktorá je veľmi komplikovaná a stále viac relevantnejšia je táto otázka, predovšetkým vo vzťahu k manažmentom správ kontrolou hraníc situácia sa líši od jedného štátu k druhému. Častokrát deti sú vystavené zneužívaniu a iným rizikám. Takže toto školenie personálu hraničného, pohraničného bude pokrývať aj tieto záležitosti, pokiaľ ide o zneužívanie alebo vykoristovanie detí a občana v tejto záležitosti. Rada by som chcela poukázať na pozitívne prvky v tomto návrhu pána predkladateľa a podporujem stanovisko pána Papa Nikola, predovšetkým pokiaľ ide o technické zosúladenia, ktoré by nemali viesť iba k ďalšej byrokratizácii. Ďakujem. Predseda hovorí bez mikrofónu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa by som chcela zdôrazniť predovšetkým skutočnosť, že súhlasíme, že technické záležitosti musia byť doriešené v tomto nariadení. S tým súhlasíme. A je prekvapujúce, že predstaviteľka komisie neuviedla tieto pozmeňujúce návrhy alebo zmeny kontexte prípadového práva, prípadovej judikatúry Európskeho súdneho dvora. V tomto ohľade by som chcela počuť nejaké pripomienky zo strany komisie. Je tu o povinnosť podávania správ príslušníkov tretich krajín, ktorí cestujú z jedného členského štátu do druhého členského štátu. A preto by som chcela takisto počuť zo strany rady, čo si o tomto myslia. My podporujeme zrušenie tejto povinnosti podávania správ a chceli by sme počuť, aké je stanovisko ostatných, eh, ostatných strán. Mám tu ešte otázku na predsedníctvo, na polské predsedníctvo. Chcela by som od vás počuť, či sú tu určité zámery diskutovať o zmenách znovu zavedenia dočasných kontrol na hraniciach. Spomínali ste to na posledných stretnutiach. My sme pripravení vypočuť si novinky aj z tejto oblasti. Ďakujem. Takže vypočujeme si teraz reakciu predstaviteľa komisie, pani Moshamerová, nech sa páči. Ak ste pripravená reagovať na tie otázky. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže, ako som sa pokúsil vysvetliť aj predtým, tieto pozmeňujúce návrhy sa týkajú technických aspektov. Medzi tým prebehli diskusie aj o ďalšej potrebe posilnenia šengenskej zóny a toto bolo aj 4. mája zvýraznené v oznámení komisie a nakoniec pán e, komisár Ševčovič hovoril o týchto možnostiach a spomínalo sa to aj na rade v júni a komisia bola vyzvaná, aby sa urobili opatrenie na ďalšie posilnenie šengenského priestoru. Takže samozrejme my na to budeme reagovať e, niekde v polovici septembra, čiže už v blízkej budúcnosti to opäť bude na stole, ale zatiaľ to nie je predmetom pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli vlastne prijaté v marci. Samozrejme, text tu máme, ten, ktorý bol prijatý v marci a systém tzv. Smart Borders to je vec, ku ktorej sa ešte viacej vyjadrime v októbri. Pokiaľ je o súčasný návrh, v podstate mm, som k dispozícii aj na bilaterálne rozhovory, kde by sa toto mohlo objasniť. A pokiaľ ide o zmenu, ktorá sa týka železníc, znamená, že či tam bude viac kolejí alebo menej, <laughs> v podstate ide o to, že za každým, keď osoba prekročí vonkajšie hranice, tak bude podrobená kontrole. A povedzme, môže to byť aj priamo na, na železničnej stanici tretej krajiny, ale ide o to, aby to bolo dobre zorganizované. Ďalej, odborná príprava a školenia, to je dôležité taktiež a toto zdôrazňujeme. Samozrejme, že E, školíme aj príslušníkov hraničnej policie a pohraničiarov vôbec, aby dokázali vlastne e, detekovať e, tie rizikové skupiny. A preto sa organizujú takéto špecializované škole, školiace kurzy. Proste stále zdôrazňujeme, že tie takéto školenia sú dôležité a chceme samozrejme, aby aj Frontex uplatňoval takéto školiace programy. Pokiaľ ide o komitológiu, to týka sa to článkov 32 a 33. Predtým sa, alebo pôvodne sa predpokladalo, že sa uplatní systém komitológie, ale to už teraz e, nebude. Uplatní aj sa systém delegovaných aktov v súvislosti s článkami 32 a 33. Čiže vlastne to delegácie sa to dostáva na komisiu a dohodli sme sa, ale zhodli sme sa na texte a myslím, že to by teda už malo byť v poriadku. A v neposlednom rade, ako zabezpečíme, že tie bilaterálne dohody by mali byť uplatňované na hraničných priechodoch. Vieme, že vlastne existuje úprava, e, právna úprava, ktorá sa týka e, dopravy cez hraničnej, tak e, vlastne myslím, že tam je k dispozícii riešenie. Dúfam, že sa mi podarilo reagovať na všetky otázky, ktoré ste položili. Ak nie, rada to dohovorím, dopoviem ešte bilaterálne. Veľmi konkrétna otázka e, vlastne bola adresovaná od pani Stanoka a zda by ste tiež mohli na to reagovať, prosím. To bolo adresované aj polskému predsedníctvu. Ďakujeme pekne za otázku. Chcel by som vás informovať, že polské predsedníctvo sa zameria na to, čo bude žiadať komisia a budeme spolupracovať teda v rámci určitého harmonogramu, aj pokiaľ ide o otázku znovu zavedenia e, hraničných kontrol, tak to je už vlastne zahrnuté aj dnes do Schengenského kodexu a vlastne keď príde nejaká nová požiadavka, už sa na to nebudeme sústredovať. A poprosíme spravodajcu o posledné vyjadrenie. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ešte raz chcel by som vyjadriť svoje poďakovanie predstaviteľom komisie aj rady. Je jasné, že vlastne dochádzame k tomu istému záveru, že chceme posilniť šengenský priestor a že chceme vlastne chrániť aj šengenské aky, chceme zastaviť akékoľvek diskusie, ktoré by spochybňovali aký a preto vzhľadom na to, že sa hovorí o určitých pozmenujúcich e, krokoch, e, vychádzajúc z toho, e, aké sú skúsenosti so Schengenom za posledných 5 rokov, tak vlastne prebehli hodnotenia aj z hľadiska implementácie a môžem povedať, že všetci mm, sa snažíme robiť to, čo robíme, čo najlepšie. A vychádzajúca aj z predchádzajúcich správ z minulosti, napríklad e, správa, ktorú vypracoval pán Coelho, on je ozaj expertom na otázky Schengenu, takže vychádzajúc aj z toho, e, sú tu veľmi dobré štandardy a myslím, že aj tá naša správa splňa patričné požiadavky. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. A vieme, že teda Spravodajca pripravuje ďalšiu správu, ktorú predloží na budúcom zasadnutí výboru LIBE. A tým vlastne sa dostávame k tomu, že môžeme pristúpiť k bodu číslo 12 a to je vlastne preskúmanie európskej susedskej politiky. A bude predložený návrh a potom sa k nemu vyjadríme. Je to vlastne v náväznosti na balík opatrení, ktorý vlastne je e, z maja 2001 a vlastne odráža aj aktuálnu situáciu, ktorá vtedy bola e, v regióne. Takže požiadali sme teda o stanovisko a pani, pani Flotr ako spravodajkyňa predloží tento návrh a potom tu bude priestor pre vaše vyjadrenie. Nech sa páči slovo má Madame Flotra. Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj môžem povedať, že aspoň pokiaľ ide o dĺžku, toto je dosť skromné stanovisko aj pri tom, ale keď ide o významnú tému. Celkovo to má 1500 znakov ten text. Ale, čo je dôležité, samozrejme, to je práve ten aspekt, ktorý sa týka stredomorskej oblasti, ako bolo naznačené. A vlastne od marca e, boli vypracované tri e, významné oznámenia. A jedno z nich sa týka aj témy, ktorou sa zaoberá tento výbor. Teda migrácia, mobilita, bezpečnosť a e, vnútorné záležitosti. Teda a spravodlivosť teda. Takže samozrejme chceme prispieť eh, ku eh, tej širokej diskusii, ktorá prebieha aj na úrovni zahraničných vzťahov. A budeme aj ďalej pokračovať s Máriom Davidom eh, pri týchto diskusiách aj v rámci výboru v rámci teda zahraničného výboru. Ehm, veľmi aktuálnou témou je samozrejme migrácia, ktorá je tiež predmetom záujmu nášho výboru. Vo vzťahu ku Stredomoriu musíme vlastne preskúmovať našu politiku. Musíme vychádzať aj z toho, aká bola táto politika pred tými, eh, pred tými revolučnými hnutiami, ktoré sa rozbehli v severnom regióne Afriky. Takže otázka revízie, otázka politiky, ako sa táto zmení, to je aktuálne. A vychádza to aj z toho, aké boli predtým vzťahy voči tým moč, mocným mužom e, Južnom Stredomorí. Čiže chceme vytvoriť takú situáciu, z ktorej budú všetci mať prospech. Musíme rešpektovať práva migrantov, tieto treba zachovávať za každých okolností, ale právo na mobilitu sa má taktiež zachovať ako základné ľudské právo. Je to tiež súčasť balíka pri podporovaní demokracie a ľudských práv. Takže je to aj pre túto vec, prečo sa demonstrovala v uvedených štátoch Severnej Afriky. Takže, ak to môžem zhrnúť, bola by som rada, keby sme preskúmali otázku vzťahov a prepojení medzi oznámením, ktoré obsahuje celý rad pozitívnych podnetov a na druhej strane sú tam tie ašpirácie a túžby, je tam proste balík toho, čo komisia chce vytvoriť a chceme dosiahnuť určitú syntézu. Aj riešenie zákonnej, nezákonnej migrácie a musíme to veľmi podrobne preskúmať. A niektoré tie dohody, ktoré boli uzavreté, sa teda museli prehodnotiť a Samozrejme vzniká tu celý rad otázok. Komisia má záujem opäť sa venovať tejto téme, celému tomu balíku, chcem ho preskúmať, či už ide o zákonných alebo nezákonných migrantov. Takže myslím, že toto nám najlepšie vlastne poslúži pri riešení otázok v celom regióne. Asi by bolo dobré od e, samého začiatku, od odseku 3 myslím konkrétne, sa venovať e, celej tejto téme nanomateriály. E, celý región vlastne treba dať do poriadku, ak to tak môžeme povedať. Ale teraz hovoríme o francúzskom texte, čiže ten je pre nás relevantný, hovorí rečníčka. Ďalej, hovoríme o potrebe ochrany pre migrantov a preto chceme vyzvať komisiu, aby stanovila priority pre ochranu migrantov. Aby teda neostávalo len ako určitá možnosť, že sa vyberú nejaké projekty, ale možno to je práve problém tej francúzskej verzie textu a teda vám nevyhovuje tá francúzština, tak to môžeme dať do poriadku. Ak to nie je relevantné, tak sa ospravedlňujem, hovorí rečnička. Ale hovoríme tu nielen o mm, migrácii, ale aj o občianskej spoločnosti ako takej. Hovoríme o potrebe zadefinovať ciele a kritériá a určité benchmarky, určité referenčné body a para, parametre, aby bolo možné vlastne zrevidovať celú túto susedskú politiku. Pretože na celý projekt e, sa musíme pozrieť podrobnejšie aj vo svetle udalostí, ktoré prebehli. Čiže aspekt sociálnej spoločnosti je veľmi dôležitý. Teda aspekt občianskej spoločnosti, pardon. Odsek 3, ak sa môžem vrátiť, tam som sa zabudla zmieniť, ako už povedal Mário David priamo vo svojej správe, v podstate by išlo o e, uľahčenie vízového režimu. A chceme práve vyskúšať e, takéto zjednodušenie vízového procesu pre určité vybrané cieľové skupiny, v súvislosti s Tuniskom trebárs. A na záver ešte, ak mi dovolíte povedať, naozaj došlo k dramatickým udalostiam v celom Stredomorí, a malo to veľký dopad aj na migračné pohyby. Líbia samozrejme to má tiež veľký dopad na migráciu a otázky utečencov, nehovoriac o Egypte a Tunisku. Takže viacerí utečenci teda ušli do týchto krajín a nemôžu sa vrátiť. Teraz proste Máme tých utečencov aj v Egypte, aj v Tunesku a nehovoríme už o tom, koľky vlastne sa utopili e, pri pokuse preplávať alebo preplaviť sa cez e, Stredozemné more. A niektoré lode pod európskymi vlajkami sa tiež objavili v tomto regióne. A bolo šokujúce, že tieto lode povedzme nezachraňovali tým, týchto ľudí alebo nepomohli tým, ktorí boli vystavení tým nebezpečným situáciám a nakoniec žiaľ sa aj utopili. Čiže e- európske E, lode sa často povedzme odchýlili, e, odchýlili, zmenili kurz, aby proste neboli v kontakte s týmito utečencami na otvorenom mori, čo je tiež veľmi zvláštny prístup. týmito otázkami som sa obrátila aj na viacerých ďalších predstaviteľov. Viacerí nečítali túto dohodu, ale dôležité je, že existuje dohoda medzi talianskými orgánmi a nadnárodnou radou v Líbii, ale v podstate demokratické nejaké skúmanie týchto materiálov nie je možné v súčasnosti. Myslím, že by sme mohli vytvoriť text, ktorý bol ešte hutnejší. A na začiatku som povedala, že je tam pomerne málo znakov v texte, ale možno ten text možno urobiť ešte hutnejší. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. A teraz je čas, aby sme si vypočuli, čo má k tomu povedať komisia a poľské predsedníctvo a potom sa vyjadria ostatní poslanci výboru. Pán Giovanni Kremonini, zástupca komisie, nech sa páči. Je v miestnosti? Áno, som. Ďakujem za slovo. Som z Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Nie som z komisie, ale môžem hovoriť napriek tomu ešte pred komisiou, ktorá bude hovoriť podrobnejšie o migračnom aspekte. Chcem povedať len toľko, že tu Tená poslankyňa pani Flotter vzniesla námietku, ktorá bola skutočne relevantná. Už sme začali s implementáciou oznámenia o novom prístupe k zmenenému susediacemu um, svetu alebo územiu EU. čo sa týka finančných zdrojov. Tieto boli mobilizované, sú na ceste a takisto odprezentujeme nové právne normy do konca roka, ktoré budú obsahovo prínosné vzhľadom na zásady posilňovania politiky a financovanie. Myslím si, že treba spomenúť spoločnosť v tomto zmysle. Sme teraz uprostred e, pre prípravy entity občianskej spoločnosti susedstva. Táto entita začne prevádzku na začiatku roka 2012, má 23 miliónov eur rozpočet. Táto nová spoločnosť, tento mechanizmus bude hlboko zapojený do monitorovania nového prístupu európskej susedskej politiky a budeme sa zaoberať vzájomnou interakciou na problémy, na správy. Budeme sa pravidelne stretávať. Treba si pripomenúť, že ide tu o politicky štrukturovaný dialog s dôležitými prvkami demokracie pre občanov v organizáciách, ktoré sa venujú obhajobe práv občanov a monitorujú reformy. Teraz k migrácii a mm, tu odovzdám slovo kolegovi z komisie, ktorý povie viac o mobilitnom partnerstve. Ďakujem za slovo, pán predsedaj. Volám sa Francesco Lučany a som z Generálneho riaditeľstva pre vnútorné záležitosti EÚ. Veľmi stručne sa vyjadrím k prezentácii ctenej poslankyne Flutr. Chcem vyjadriť uspokojenie nad tým, že sa tu vzali do úvahy pozitívne aspekty oznámenia, ktoré komisia odprezentovala v máji, 25. mája konkrétne, kedy sa navrhuje odštartovať dialog v Stredomorí o migrácii a mobilite. Účelom tohto oznámenia, ktoré bolo súčasťou balíčka, bolo otvoriť nové cesty mobilite a migrácii pre občanov južných stredomorských krajín, ktoré sa zapájajú do demokratizačného procesu. V tomto procese budú takto spolupracovať s Európskou úniou. Brali sa do úvahy aj bezpečnostné aspekty, boli identifikované, pretože tieto sa nevyhnutne vždy musia brať do úvahy ako súčasť predmetnej spolupráce. Nepovedal by som však, že mobilita by vždy sa im ponúkala ako nejaký cukrík za to, že splnia isté podmienky ale treba ju vnímať ako konečný cieľ vzájomnej spolupráce, pretože tu existuje prepojenie medzi istým počtom alebo istým, istou intenzitou napredovania a obe oznámenia komisie sú v tomto zmysle otvorené, inovatívne a obe strany si všimli takýto postoj v oznámeniach komisie. Neviedrím sa k ďalším aspektom. Záverom poviem len toľko, že pozvanie na štrukturálny dialog s komisiou a predstaviteľmi a inštitúciami tých krajín, ktoré boli identifikované v oznámeniach Takisto Tunisko, Marok, Egypt boli identifikované aj v záveroch rady a v júni už aj skontaktované. Nezareagovali hneď konkrétnejšie, ale nepovedal by som ani, že boli veľmi pozitívni. Jednoducho inštitúcie nám povedali, že potrebujú čas na rozmyslenie si veci tam, kde napríklad ako v Egypte a Tunisku je situácia komplikovaná a spletitá, sú pred nimi dôležité voľby v nasledujúcich mesiacoch. Nebolo zatiaľ možné od týchto krajín vymámiť eh, konkrétny dátum na nadviazanie tohto dialogu, ale komisia je pripravená začať konať na akejkoľvek možnej úrovni a skontaktovať sa s týmito predstaviteľmi. Mnohé kontakty samozrejme už teraz sme etablovali a pripravujeme sa na nasledujúce úlohy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte tu máme prihlásených niektorých poslancov, ktorí by sa chceli vyjadriť. Najprv si vypočujeme pani Siviek, ktorá je spravodajkyňou v Afete. Pán Ziviek, pardon, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie a za udelenie slova. Chcem oceniť prácu pani spravodajkyne. Ide tu o správu, ktorá sa nachádza v procese tvorby. Pokiaľ ide o politiku susedstva, pracujem, venujeme sa tomuto prehľadu už pol roka. Pripravili sme správu Európskeho parlamentu. Európska komisia potom predložila oznámenie. A momentálne sa snažíme popísať stanovisko Európskeho parlamentu o vzťahu k spoločnej politike susedstva, tak na juh ako aj na východ, <clears throat> pokiaľ ide o budúce roky. 22. septembra vo Varšave bude summit k východnému partnerstvu. To je dôležitá súčasť tejto politiky. A teraz pokiaľ ide o tú správu ako takú, viem, čo robí výbor LIBE, Prečítal som si návrh tohto stanoviska, avšak chcel by som apelovať na to, aby spravodajkyňa a aj vy ste si pozreli na kompletný návrh tejto správy. Momentálne tu dochádza k vízii e, tejto politiky susedstva sú tu nové zmeny v oblasti Severnej Afriky a takisto aj východné susedstvo prebieha určitými zmenami. V tomto návrhu jasne hovoríme, že táto politika sa síce týka odlišných zemepisných um, častí sveta, ale predsa len má podobné rysy. A tieto spoločné charakteristiky chceme momentálne zdôrazniť. Ich podstata je v tom, že chceme podporovať budovanie demokracie, ochrany ľudských práv, bezprostredného kontaktu so spoločnosťou a to, že sme ochotní podporovať organizácie občianskej spoločnosti. Tieto charakteristiky sú dôležité pre vzťahy s týmito krajinami ktoré by už nezáviseli od toho, ako sa tam budú meniť predstaviteľa týchto krajín a diktátori. A mali by zaručiť to, že ak títo ľudia budú chcieť z Európskou úniou budovať moderné vzťahy, tak budú môcť. Toto je cieľ tejto správy. Ide tu o to, že toto záležitosťou sa zaoberáme skutočne detálne a berieme do aj všetky spomenuté záležitosti. Chcel som sa však vyjadriť aj dvom bodom tejto správy. Som skutočne rád, e, že v bode 6 je uvedené, e, uvedená zmienka o dôležitosti tejto novej politiky, konkrétne monitorovací mechanizmus, vytváranie referenčných ukazovateľov, respektíve vytváranie priamých kontaktov s elitami a mládežou. To sú rozhodujúce veci. Ak sa nám to podarí, tak sa všetky veci posunú smerom vpred. A ešte pár slov k tomu, čo vás, ak som to správne pochopil, zaujíma. Teda ide tu o otázku migrácie, mobility, dodržiavania práva a zároveň otvorenosti Európskej únie na strane druhej. Chcel som upozorniť na to, že návrh, na ktorom som pracoval s pánom Davidom, je v tejto oblasti veľmi jednoznačný. Článok 21 našej správy, ktorá je zatiaľ rozpracovaná, hovorí celkom jasne, že Európska únia by mala sa snažiť o zrušenie vízového režimu. To je našim cieľom. A naše vzťahy ktoré máme s týmito krajinami, spočívajú vo vízach. Ak sa tie určité podmienky splnia, tak chceme, aby tieto vízové povinnosti boli zrušené. V jazyku Európskej únie sa hovorí o mobilite, ale táto mobilita by nemala reprezentovať iba zjednodušený pojem dovozu lacnej pracovnej síly. Ide tu o to, že otvárame, sílu, otvárame možnosti novej komunikácie. To je oveľa viac ako iba prínos a príliv novej pracovnej síly. Mobilita, ak budeme mať vízovú povinnosť, by mala spočívať v tom, že tí, ktorí chcú prísť na základe splnenia určitých zásad, by mohli prísť bez toho, že by museli platiť nejaké závratné sumy. Európska únia je tu pre tých, ktorí tu chcú pracovať, sú pozvaní štátom, súhlas, tento štát súhlasí s ich aktivitou a tým pádom je Európa otvorená. Ďakujem ešte raz pani spravodajkyni a tešíme sa na poslednú verziu tejto správy. Budeme radi, aby sme do konca tohto roka, to znamená na plenárnom zasadnutí v decembri, prijali posledný návrh týkajúci sa politiky susedstva. pokiaľ ide o východ a pokiaľ ide o... Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Pani Nedelčeva, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela poďakovať pani Flotchovej za zaujímavý návrh stanoviska, za jeho prezentáciu. Som presvedčená, že európska politika susedstva potrebuje určité oživenie a som rada, že máme príležitosť sa dnes mm, vyjadriť k tejto téme a vzhľadom na udalosti v posledných mesiacoch e, v oblasti Stredozemného mora musíme brať to do úvahy. Mali by sme sústrediť na práva na mobilitu a na demokraciu a ľudské práva. Pokiaľ ide práve o demokraciu a ľudské práva, tak si myslím, že u nás v našom výbore máme skutočne právo zapracovať tieto prvky do stanoviska. Spadá to do našej príslušnosti a my dokonca by sme mali ísť ešte do väčších detajlov. Myslím si, že Európska únia musí byť skutočne prísna, pokiaľ ide dodržiavanie demokratických princípov vo vzťahu k našim partnerom. Treba dodržiavať slobodu slova, treba dodržiavať slobodu zdrž- zhromažďovania sa a slobodu médií, práva na informácii. A takisto treba počiarknúť význam nezávislej justície a boja proti, polici- a boja proti korupcii. Takže ide tu skutočne o princípy, ktoré sú dobre známe, ale napriek tomu práve v týchto bodoch sú vždy veľmi veľké problémy. Takže musíme to tu pripomínať. To je k prvému bodu a k druhému bodu, pokiaľ ide o otázku práva na mobilitu. Bola by som rada, ak by sme k tomu pristupovali čo možno najširšie a najúplnejšie a čo možno najkomplexnejšie. Toto právo na mobilitu existuje, to je spomenuté aj v stanovisku, ale treba pripomenúť zároveň aj to, že toto právo nie je jednoznačné, v dvoch ohľadoch nie je jednoznačné. Najprv treba zdôrazniť, že ak sa uzatvorí partnerstvo pre mobilitu, tak sa to robí v zmysle reciprocity a vy tu používate správnu formuláciu, hovoríte o prístupe, ktorý je prospešný pre obidve strany. Mobilita predstavuje prosperitu pre obe strany, ale však prináša aj určité riziko, riziko odlivu mozgov. Nemôžeme dopustiť, že by sme spôsobili takýto odliv vzdelaných pracovníkov. Čiže v prípade práva na mobilitu sa treba venovať aj otázke návratu týchto migrantov do krajiny pôvodu, predovšetkým sa to týka študentov a vedeckých pracovníkov. Pokiaľ ide o právo na mobilitu, to by nemalo byť nejakým biankošekom pre všetkých. Treba mm, ďalej čeliť obchodovaniu s ľuďmi, nelegálnej migrácii, Myslím si, že tieto aspekty treba zdôrazňovať tak v stanovisku, ako ich treba spomenúť aj v kontexte posilenia kapacít kontroly na hraniciach a preškolovanie polície. To sú tie záležitosti, ktoré by som chcela zdôrazniť. Ďakujem pekne, teraz dostane slovo pán Mulder. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Nemám konkrétnu otázku pre spravodajcu, ale mám pre komisiu. Nedávno som bol v jednom zo susedných štátov EÚ, ktorý nemá z EÚ vízovú dohodu a pýtali sa ma tam, prečo Ekvádor a Kostarika takúto dohodu majú, môžu odtiaľ ľudia voľne cestovať do EÚ a susediaca krajina, sused EÚ nemôže. Mohla by komisia vysvetliť, či je nejaký nejaké všeobecné súbor kritérií, ktoré by krajina mohla splniť a potom má nárok na bezvizový styk z EÚ, alebo či sa to deje na ad hoc báze. Čo mám povedať predstaviteľom krajiny, ktorí sa ma spýtajú, prečo moji občania nemôžu voľne cestovať do EÚ? Ďakujeme, pán Tia do Firinis. Chcel by som začať blahoželaním a poďakovaním pani Flotr za vynikajúcu prácu, ktorú odviedla. Pán e, predseda, Európska komisia prostredníctvom svojho oznámenia zareagovala na meniace sa na meniacú sa situáciu v susediacich krajinách a zapracovala zmeny, čo sa týka krajín, ktoré s nami susedia a úzko s nimi spolupracujeme celé 10 ročia. Tam sme sa pokúšali prísť s konzistentnou e, politikou, ktorá by vzala do úvahy všetky otienky tejto spolupráce, tako, také ako napríklad prehlbovanie demokracie, tvorba pracovných miest, hospodársky rozvoj, migrácia, kontroly na hraniciach a podobne. Zdá sa mi však, že sa tu navrhuje nie ani tak nová odpoveď, ale štrukturovaný zoznam toho, čo EÚ už aj tak celé roky robí. Vieme, že to aj tak nefungovalo. Potrebujeme partnerstvo, ktoré zahrňa partnerov, rokujú títo partnery a berú do úvahy vzájomne svoje názory, tak aby všetky časti spoločnosti sa pozdvihli na vyššiu úroveň. Podmienky, ktoré diktujeme, by nemali byť napojené na ciele, ktoré len EÚ chce dosiahnuť v týchto krajinách. Napriek tomu, práve naopak, mali by byť eh, napojené na to, čo chcú ľudia týchto krajinách, v ich hlavných mestách dosiahnuť. Toto presne znamená rozvojová politika, toto znamená hlboká demokracia. Toto znamená diverzita. Diverzita nie je len o koexistencii rôznych ľudí a kultúr v jednom zemepisnom priestore je aj o akceptovaní rozličných modelov ekonomických organizácií, okiaľ reagujú na ašpirácie svojich populácií svojho obyvateľstva. Ak chceme používať také slova ako hlboká demokracia, diverzita, to, že si ľudia brejú politiku za vlastné, také slogany, ktoré tu polotujú vo vzduchu, sú to len prázdne slova. A práve to sa podľa môjho názoru deje s konkrétnymi názormi. Podporujeme názor pani Flotr a chceli by sme dodať niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré by systematicky podporili Tunizanov, Tunisanov napríklad, alebo záchrany na mori, ktoré vykonávajú niektoré vlády a lode NATO a poprosili by sme aj taliansku vládu, aby sa dohodla s tuniskou vládou na ďalšej spolupráci. Ďakujem a gratulujeme. Thank you, Mr. Bronx. Ďakujem pekne, pán Bronx. Áno, dnes popoludní vlastne sme sa venovali rozvoju v Afrike. Myslím, že to by malo tiež viesť či väčšej mobilite a migrácii. Keď politické systémy v týchto krajinách eh, sa stali menej represívnymi, eh, asi bude vlastne menej potrebné pre obyvateľstvo týchto krajín hľadať útočište v Európe. Možno eh, v, Euró- v Líbii, tak ten, kto budú chcieť opustiť krajinu, je asi plukovník Kadáfiaho rodina a asi bude medzi prvými utečencami. Ale boli to aj také naivné predstavy o tom, že Líbia bude lepším miestom pre život a nie lepším miestom, ktoré je vhodné opustiť. Ale Západ sa angažuje niekedy v krajinách, kde by nemal zasahovať. Treba Irak, tam vlastne e, teraz vidíme viac problémov, viac útlaku a nie menej. Ďakujem. Takže bolo niektoré otázky, hlavne adresované komisii, takže poprosím teraz predstaviteľa komisie, ak teda sa dá poskytnúť odpoveď, tak poprosím komisiu, aby reagovala. Nech sa páči. Máte slovo, komisia. No, bola položená otázka ohľadne kritérií, aké kritériá používajú orgány pri udelovaní víz. Poprosím pána Kostu, aby sa k tomu vyjadril. Ďakujem za slovo. Ja som tu síce kvôli tomu ďalšiemu bodu, to sa týka eh, nariadenia P39 a, a to je práve nariadenie, ktoré hovorí o tzv. tom negatívnom zozname krajín, ktoré, kde sa vyžadujú víza a potom aj o pozitívnom zozname to sú krajiny, ktoré, kde sa nevyžaduje víza. pre tieto krajiny. Čiže otázka ohľadne kritérií, tak v tomto štádu by som sa vlastne obmedzil na to, že budem citovať tie kritériá, ktoré zákonodárca európsky zahrnul do preambuly nariadenia 539 z roku 2001. Citujem určenie tých tretich krajín, ktorí štátni príslušníci musia mať víza a tí, ktorí sú, u ktorých sa nevyžaduje vízum, sa budú hodnotiť od prípadu k prípadu podľa celého radu kritérií, súvislosť, ktoré súvisia okrem iného aj s nezákonnou migráciou, verejnou politikou, bezpečnosťou a taktiež aj s vzťahmi EÚ voči tretím štátom a bude sa to vyvíjať aj od regionálnej koherentnosti a reciprocity. Takže v podstate tu 5 základných kritérií. Samozrejme, to nie je o matematike, ale o politickom vyhodnotení, ktoré treba urobiť. A teda nie som si istý, ktorá susedná krajina a sa tu konkrétne mienila, keď sa tento text vypracovával, ale máme tie zoznamy v súčasnosti k dispozícii a v Lani v decembri parlament a rada sa dohodli, že Tajván sa presunie z negatívneho zoznamu do pozitívneho, čiže sa znovu prehodnotil Tajván na základe tých kritérií, ktoré som práve uviedol. A nakoniec v tejto etape môžem povedať aj toto. Tieto zoznamy sa pravidelne revidujú, pretože tie kritériá a tie okolnosti samotné sa môžu meniť a vyžaduje si to teda pravidelné znovu zrevidovávanie tých zoznamov. Ďakujem. Takže teraz dáme slovo pani spravdajkyni, pani Flotr. Želáte si ukončiť diskusiu? že áno. Som rada, že poslankyne a poslanci prispeli do diskusie a rada s vami pozhováram aj o pozmeňujúcich návrhoch, keď príde vhodný čas. Ja som rada, že vlastne aj Európska komisia poukazuje na to, že súčasný prístup ku susedskej politike a k imigrácii neodráža skutočnosť, že tieto krajiny sú vlastne našimi susedmi. Čiže e, myslím, že pokiaľ je o vzťahy voči týmto krajinám, tak práve, že to má byť lepšie prispôsobené tomu aspektu susedstva. Aj vo vzťahu k tomu, že viaceré tieto krajiny sa veľmi rýchlo uberajú cestou k demokracii. Čiže je tu migrácia všeobecne, ale aj aspekt imigrácie zakomponovaný. Myslím, že z časti môžeme vychádzať teda e, z majového oznámenia komisie, ale môžeme ísť aj ďalej v tomto procese. Môžeme vytvoriť podmienky e, na to, aby vznikla ozaj bezvízová oblasť a ide to ruka v ruke s procesom zjednodušovania vízovej politiky. A Zdá sa, že teraz to bolo dosť chaotické, až anarchické, pretože ľudia sa dostávali do hrozných situácií, často prišli o život, prvne sa sem dostali. A preto, keď hovoríme o mobilite, áno, existuje, ale máme ju náležitým spôsobom regulovať. Čiže tak, aby mali z toho prospech obe strany. Čiže mali by sme si znova premyslieť celú koncepciu, ktorá je v pozadí a myslím, že ten môj materiál poskytol určitý podnet v tomto smere, ako by sme sa mohli uberať, ako si stanoviť ten rámec politiky. A v podstate to je dôležité aj z hľadiska tejto správy. A vlastne nesúhlasím s tým, čo ste povedali o ďalšom právnom aspekte e, súvisiacom s pracovnou silou. Áno, budeme potrebovať pracovné sily ako migrantov a budú určite obohatením pracovného trhu EÚ, ale ak to pôjde legálne, tak to bude aj na prospech tých krajín, odkiaľ prídu títo ľudia. Takže aj toto je aspekt mobility, o ktorom hovorím. Čiže ľudia majú mať tú slobodu, aby mohli migrovať a treba samozrejme v optimálnych podmienkách, aby mali teda aj patričnú kvalifikáciu, aby tu sa stretli s dobrými podmienkami, aby vlastne, vlastne neboli vystavení tomu, že budú musieť e, žiť v veľmi ne, nenáležitých, nevhodných životných podmienkach, ak sa sem vôbec dostanú. Ďakujeme pani Flotter. Takže teraz tu máme časový harmonogram, ktorý stanovil výbor AFED a preto máme hlasovať 17. októbra v našom výbore a práve preto navrhujeme, že lehota na pozmeňujúce návrhy bude 14. september 12.00, čiže poludnie. vtedy môžete predkladať pozmeňujúce návrhy. A na začiatku oktobra sa potom môžeme ešte tomu venovať pred hlasovaním. Ďakujem vám za diskusiu a pokračujeme teraz bodom číslo 13 a ide o pozmenenie o doplnenie nariadenia Rady číslo 539 2001 uvádzajúceho zoznam tretich krajín, ktorí štátni príslušníci musia mať víza pri prekračení vonkajších hraní členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti. Čiže spravodajcom je náš kolega pán Dies de Mera. A ešte tu samozrejme si vypočujeme aj názor komisie. A dovolte mi povedať, že tu ide o tému, ktorá sa Vlastne ide o nariadenie, ktoré sa už vlastne spomínalo v súvislosti s pozitívnymi a negatívnymi zoznamami. Je tu potreba určitého ďalšieho upravovania, technického upravovania textu, aby sa posilnila právna istota a aby sa e, vlastne mohlo jednať aj o niektoré situácie, ktoré nie sú doteraz zahrnuté v dokumente. Takže poprosím predstaviteľa komisia, pán Jan de Koister, to je pokiaľ viem, ten nám uvedie tému a potom pán Diaz de Mera ako spravodajca sa ujme smena. Takže pán de Koister, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Základom nariadenia 539 z roku 2001 sú tzv. negatívne a pozitívne zoznamy, teda vízový režim versus bezvízový styk, o tých sme už hovorili. A mal by som spomenúť, tieto zoznamy, ktoré sú pravidelne revidované a parlament sa k ním už vyjadril. Za ostatných niekoľko rokov bolo treba dokonca meniť aj opatrenia tohto nariadenia, takže na prvý pohľad to môže vyzerať skôr ako nejaká, nejaký odborný zádrh a návrh, ktorý Teraz vám predkladáme, má tiež v sebe isté odbornosti, odborné poznámky, ktoré tam sú zapracované, ale zároveň obsahuje záležitosti, ktoré majú vysokú politickú dôležitosť. A je tu aj bezpečnostná doložka, ktorá navrhuje, aby v 5.2.9 sa zaviedla zjednodušený postup, aby bolo možné udeliť bezvizový styk aj konkrétnej tretej krajine. Nie som si istý, pán predseda, koľko mám času na odprezentovanie tohto návrhu, keď sa pozriem na váš program. Možno by som mohol predložiť návrh, aby sme postupovali podľa systému, ktorý sme si zaviedli pri iných vízových a pohraničných tematikách a to, že mm, predtým, než by zasadol výbor LIBE, bežným spôsobom by bolo, bolo odborné zasadnutie výboru LIBE s asistentmi, tieňovými spravodajcami a spravodajcami, kde by komisia mohla podrobne zodpovedať všetky možné otázky, ktoré sa týkajú aj tých najodbornejších, najtechnickejších vecí, aby sme vám neničili zasadnutie, všeobecné zasadnutie výboru a brali čas na toto, tak sa chcem spýtať, či by ste boli pripravení, či by ste chceli takéto stretnutie odborné, alebo či budeme to riešiť na tomto stretnutí. Je to na vás. Obmedzím sa na daný čas len na bezpečnostnú doložku a recipročný mechanizmus tam navrhujeme zmeny, ktoré sú skutočne dôležitou politickou časťou tohto návrhu. Začnem spomenutou doložkou. Mechanizmus na dočasné udelenie bezvizového styku, teda preradenie krajinu na tzv. pozitívny zoznam. Možno to bude pre vás e, prekvapením, že komisia navrhuje takúto bezpečnostnú doložku, respektíve takýto mechanizmus. Ale myslím si, že minulý rok sme sa dozvedeli, že bezvizový styk v niektorých prípadoch môže viesť k ťažkostiam v členských štátoch a že sa dá bezvizový styk zneužívať niektorými občanmi tretích krajín. Táto ochranná doložka nie je ničím novým vo všetkých zmluvách až po Lisabonsku sme mali ochranné doložky a každá takáto doložka umožňovala v súlade so zjednodušeným postupom prijať také právne normy, ktoré umožňovali bezvizový styk občanom tretich krajín. Aj v samotných zmluvách to bolo zakotvenie, ne, že existujú takéto ochranné doložky. Lisabonská zmluva znížila, zúžila možnosť mať takúto ochranu doložku a teraz to tvorí súčasť textu o azile v zmluvách. Ochranná doložka v oblasti azylu vôbec nesúvisí s takou ochrannou doložkou, akú navrhujeme teraz pre víza, pre oblasť víz. My navrhujeme komplementárny mechanizmus ochrannej doložke, ktorá už je zakotvená v zmluve, ale je limitovaná na oblasť azylu. ku koncu mojej prezentácie uvidíme, že toto vedie k záveru, že keď je naliehavý prípad, keď vznikne, keď ľudia e, začnú nejakým spôsobom niečo riešiť v súvislosti s bezvizovým stykom, neznamená to, že automaticky sa splní to, čo je napísané v právnej norme, Práve nie, práve naopak využije sa ochranná doložka a kontroluje sa konkrétna situácia a podľa nej sa rozhodne. Takéto opatrenie nám umožňuje zasahovať pružne do vízovej oblasti, takže tieto dve veci budú vzájomne doplňujúce sa. Chcem zdôrazniť, že v tlači sa objavili k tomuto poznámky súvisiace s krajinami Západného Balkánu, ktoré spôsobili isté problémy minulý rok. Dovolte mi, aby som sa naozaj úprimne e, vyjadril, že to nemalo byť strihnuté na mieru špecifickým konkrétnym krajinám. My navrhujeme všeobecnú ochrannú doložku, ktorá umožní dočasne bezvizový styk v tretej krajine, ak táto krajina splní kritéria, aby sa mechanizmus aktivoval. A to ma privádza k procesu, procedurálnemu postupu, aby bolo možné mať bezvizový styk, treba splniť dva procedurálne postupy, postupovať podľa dvoch postupov. Po prvé, spolu rozhodovací postup, podľa ktorého sa bude postupovať, ale všetci ste súhlasíme, že sa nemusí podľa neho postupovať ak existuje spôsob rýchleho prijatia bezvizového styku. Spolu legislatíva, spoločná legislatíva z oboch strán trošku dlhšie trvá a na druhej strane sa tu udelujú implementačné právomoci komisii v rámci komitológie, ale potom je potrebné, aby do základného nariadenia boli zapracované veľmi presné kritériá a pravidlá, ktoré by umožnili odštartovať a zaktivovať tú, takúto ochranu doložku. Dnes vás nebudem unavovať podrobnosťami takýchto kritérií, ktoré by sa mohli považovať za nastavené tak, že iba v naliehavej situácii sa použijú vtedy, keď je naozaj potrebný na krátku dobu umožniť bezvizový styk, ale pokúšame sa vypracovať aj kvantifikovateľné kritériá, ktoré by zvýšili počet neregulárne, neregulárne prítomných občanov z tretich stran na území EÚ a tým by sa odštartovala príslušná, príslušný procedurálny postup, ale tu je priestor aj pre členské štáty rozhodnúť, či sú kritéria splnené a kedy sa splnia ale ak, ak sa aj splnia, automaticky nebudú tie udelený bezvizový styk. Najprv komisia musí vykonať posúdenie celej veci a zistiť, či naliehavá situácia, ktorej čeli jeden alebo viaceré členské štáty EÚ, je naozaj niečím, čo odráža celú situáciu v Únii, pričom sa budú brať do úvahy správy, ktoré vypracuje Frontex, IAZO, informácie z členských štátov EÚ, takže žiadne automatické prechod k bezvizovému styku netreba očakávať. Treba počkať na rozhodnutie komisie, ktorá vyhlási, že teraz bude konkrétna krajina mať nárok na bezvizový styk. Za komisiu by som mal priznať, že postup komitológie neponúka veľa priestoru pre zásah parlamentu a preto si myslím, že by som mal upriamiť vašu pozornosť na dôvodovú správu, na konkrétny úsek, ktorý tam zapracovala komisia, a teraz citujem, je to politický záväzok. Začiatok citátu. Komisia si bude vymieť názory s Európskym parlamentom na jeho žiadosť pri navrhovaní bezvizového styku jednej alebo viacerým tretím krajinám. Sme pripravení preskúmavať s vami, či takýto politický záväzok zo strany komisie sa dá istým spôsobom zúradniť, sformalizovať. Pretože tento proces e, udeluje iba právo kontroly, teda overovania si, či opatrenia, ktoré sa majú nastaviť, komisia aj nastaví, alebo či ide ďalej za ich rámec či sú podmienky splnené alebo či sú nie. Ale nie sú to plnohodnotné právomoci, ktoré by napríklad mohli zmeniť to, že komisia si žela udeliť bezvizový styk k nejakej tretej krajine. Takže takto znie otázka. Iste sa o nej bude ďalej diskutovať. Vždy som ochotný si vás vypočuť aby sme dostali do nejakej právnej formy, formálne a sformulovali tento politický záväzok, kde by sme zakorporovali aj Európsky parlament do diskusí. Ako som už povedal, nedá sa automaticky očakávať, že bezvizový styk bude udelený. Vždy to bude závisieť od posúdenia, od definície, od kritérií. Posúdia sa všetky prvky, vrátane tej možnosti, že sa dá využiť iná ochranná doložka, v zmluvách, ktorá, kde, ktorá sa nachádza v časti o azile. Preto k tomuto riešeniu bude prichádzať až ako k poslednému, keď sa vyčerpajú všetky ostatné. Vážený pán predseda, ešte pár slov k mechanizmu reciprocity. Takýto mechanizmus už existuje v rámci zjednodušeného postupu v súčasnom nariadení, ale tento postup nie je kompatibilný so spolurozhodovaním, ktoré prebieha v oblasti vízovej politiky. Na tomto mechanizme sme sa dohodli v rokoch 2004-2005, ešte predtým, než vstúpila do platnosti metóda spolu rozhodovania. A toto treba zrevidovať, aby sa plne rešpektoval postup spolurozhodovania v tejto oblasti, pretože možno bude treba sformulovať odvetné opatrenia voči tretej strane, ktorá má bezvizový styk, jej občania voľne vstupujú do EÚ, ale ktorá zaťažuje potrebou mať víza iných občanov, občanov inej tretej strany. Boli tu aj také návrhy, aby sme zaviedli iné zmeny, ktoré by zefektívnili tento mechanizmus ešte ďalej. Myslím si, že tento mechanizmus je dostatočne efektívny taký, aký je, ale komisia je vždy pripravená načúvať Rade, Europolu, Európskemu parlamentu, keď tvrdia, že sa udiali také zmeny, ktoré by existujúci systém mali ešte zefektívniť, mohli ešte zefektívniť. Pán predseda. Nebudem hovoriť o veľmi odborných otázkach, ale chcem len objasniť situáciu s vízovou povinnosťou pre Turkov vo svetle asociačnej dohody a čo sa týka jurisprudencie súdu Európskej únie, máme tu 539 z roku 2001, ktorá definuje víza a niekoľko ďalších záležitostí, treba odborne preskúmať a rozdiskutovať si. Záverom preto opakuje môj návrh, aby sme zorganizovali odborné stretnutie, kde si detailne prediskutujeme rozličné prvky tohto návrhu. Ďakujem vám. Ďakujem pekne. We're hearing, we're hearing... Takže Vypočujeme si polské predsedníctvo a potom spravodajcu. Nech sa páči polské predsedníctvo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Želám všetko dobré členom výboru. Iba krátky vstup z mojej strany. Potvrdenie toho, čo sme počuli zo strany komisie. Volám sa Filip Ješinský a som podpredseda uh, skupiny zaoberajúce sa výzmy, výzami na rade. Pokiaľ ide o prvé čítanie v našej skupine, tam sme diskutovali o návrhu komisie a som skutočne rád, že môžem oznámiť, že doteraz sme nemali nejaké rozptýľujúce sa názory. Pokiaľ ide o hlavné body, tak ako to bolo prezentované komisie, našlo to pochopenie a dúfame, že to nebude problematické. V budúcnosti sú tu určité body, ktoré sú zaujímavé a ktoré by sme chceli ešte prerokovať. Členské štáty vyjadrili záujem vzhľadom ku kritériám, ktoré sú potrebné na to, aby sa mohli zrušiť víza, respektíve vízová povinnosť a predsedníctvo chce zabezpečiť v súlade s tým, čo povedala aj komisia, aby tu neboli nejaké automatizmy alebo diskriminačné kroky, ktoré by boli uplatnené v neprospech tretich krajín, ktorých by sa to týkalo. Predsedníctvo dúfa, že nebudeme musieť, musieť nikdy využívať mechanizmus znovu zavedenia víz niektorými krajinami, s ktorými sme ich zrušili. Buď budeme na rade ďalej diskutovať ohľadne technických detajlov a politických dohôd. Ďakujem pekne, pán predseda. Teraz nech sa páči, pán spravodajca, senior Díaz Avera. Ďakujem za slovo, pán predseda. V prvom rade by som chcel povedať, že ho veľmi oceňujem a vážim možnosť hm, e, teda vyjadriť sa k tejto téme a ďakujem aj za vyjadrenie komisie aj rady, ktoré odoznelo. A mali sme stretnutie aj s predstaviteľom rady, aj komisiou, takže opakujem ešte raz moje poďakovanie. Myslím, že bolo vhodné spomenúť niektoré z tých vecí, na ktoré sa to už poukázalo. A ide vlastne o to, že tieto určujú hlavný profil toho, čo chce povedať aj spravodajca. Článok 77 odsek 2a zmluvy e, je práve bod, o ktorý sa chceme oprieť. A myslím, že vážený pán predseda, vážení kolegovia a kolegyne, účelom je zlepšiť vlastne situáciu migrantov z tretich krajín a zároveň chceme vlastne zabrániť zneužívaniu, respektíve nesprávnemu používaniu víz. Podľa môjho názoru táto úprava v pozitívnom zmysle e, by sa dala dosiahnuť, alebo to cestou by sa dali dosiahnuť určité výhody, ktoré skutočne sú potrebné z hľadiska medzinárodnej ochrany je teda o ľudí, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu a je potrebné im ju poskytnúť. Samotný názor, teda samotný návrh obsahuje tú ochrannú klauzulu, ochrannú doložku a tá už bola spomenutá aj predstaviteľom komisie. A je to veľmi významný prvok. E, v podstate nechcem len zopakovať, ale chcem podčiarknúť práve niektoré otázky, ktoré sa týkajú a súvisia s touto ochranou doložkou a vlastne úzko súvisia aj s celkovým procesom využívania tejto doložky a s prostupom jej aktivácie. Keď zopakujem vlastne to, že ako už bolo povedané, je tu aj iná, ďalšia takáto ochranná doložka a konkrétne je to v článku 77 odsek 3 zmluvy o EU, teda Lisabonskej zmluvy. Tam je ale troška situácia iná a doplňuje sa touto, tá prvá doložka, podľa môjho názoru je ale presnejšia, ako vlastne sa aj uvádza z hľadiska toho, že sa stanovuje určitý rámec, určitá hranica pre zovšeobecnenie a zvyšuje právnu istotu. Je tam menej toho všeobecného a viac toho presného. Čiže ja, ja viem, že je to ešte dlhá cesta, ktorá nás čaká, ale eh, ak to môžem zhrnúť, tak pokiaľ ide o proces, dá sa to povedať takto. Notifikácia, evaluácia, to ešte prv, než teda príde k informovaniu príslušných eh, členských štátov a aj Frontexu. Čiže vždy je tam aj to, že sú tam všetky tieto tri prvky, tieto tri nástroje. Takže musíme sa uberať cestou komitológie, aby sme umožnili komisii skutočne realizovať e, prácu exekutívy, ale keď zvážime, do aj to, že spravodajca aj výbor LIBE urobia maximum, aby sa využili právne prostriedky, ktoré umožňuje zmluva a funkcia parlamentu. Čiže cestou pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa tu predkladajú, vlastne parlament e, sa vyna snaží o politický kompromis. A toto by som vám chcel garantovať a preto vás žiadam a prosím o podporu aj zo strany všetkých politických skupín. Podľa môjho názoru skutočne e, sa dá povedať, že táto doložka aj tie reformy vlastne predpokladajú, e, že tu dôjde aj k okamžitej reakcii zo strany EÚ voči možným aj konštatovaným právnym podvodom. Čiže tá ochranná klauzula by nám pomohla zachovať identitu procesov liberalizácie víz a vlastne by sa posilnila dôveryhodnosť. Takže, ak dovolíte, pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, keď sa zmienim o mechanizme reciprocity, tak konkrétne tu ide o také opatrenie, ktoré je v súlade s tým, že by sa opäť zaviedla vízová povinnosť pre tretiu krajinu v prípade, že tento štát by neuplatňoval recipročne takúto výnimku. A týmto spôsobom vlastne by sa to v podstate neuplatňovalo v žiadnom prípade zo strany členských krajín a, a ani v, tak, ako to hovorí ochranná klauzula, proste nešlo by tu o automatický proces. Ale by si to vyžadovalo detailné vyhodnotenie a potom by sa zohľadnila zahraničná a globálna politika Európskej únie pri takomto posudzovaní. Čiže, ak to môžem povedať po španielsky, veľmi jasne. E, ďalej tu máme definíciu víz. Aj v tom zmysle, ako je to uvedené e, vo vízovom kódexe. E, súvisí to aj s štátnymi príslušníkmi alebo s tými osobami, ktorí pobývajú v Spojenom kráľovstve a v Írsku. A samozrejme, Tých sa samozrejme netýka ustanovenie 1539 lomeno 1 a, pardon, 539 z roku 2001. A, a pokiaľ ide o posádky lodí a na mori, ale aj posádky lietadiel a posádky plavidia na riekach, Um, tieto otázky sa riešia aj cestou diplomatickou a okrem toho tu zahrávajú svoju úlohu aj medzinárodné organizácie, aj keď to nie sú medzinárodné organizácie. Čiže v podstate toto je, pán predseda, obsah tých úprav, ktoré sa navrhujú. Samozrejme budeme vlastne mať e, dočinia s deviatým pozmeneným, pozmeni, pozmeňovaním teda tohto materiálu a to sa týka aj Číny a Tajvanu. Musím ešte na záver povedať, pán predseda, že Otázka terminológie tu tiež zohráva svoju úlohu. Koherentnosť s tými najnovšími rozhodnutiami, ktoré prijal parlament vo vzťahu k terminológii, chcem pripomenúť potrebu adekvátnosti vyjadrovania aj v súvislosti s e, imigráciou, tzv. nezákonnou alebo neregulérnou migráciou. Čiže hovorilo sa, že by sa namiesto irregular použilo illegal, ilegálny, nezákonný spôsob migrácie alebo vstupu na územie Európskej únie. Takže myslím, že by bolo vhodné použiť výraz nezákonná alebo tzv. podzemná, tajná, namiesto ilegálnej, teda illegal, čiže nezákonnej. Čiže povedzme, keď tu máme tých e, obchodníkov s ľuďmi, tak z ich hľadiska je to e, nezákonné, ale všetci tí, ktorí sú vlastne tí chudáci, ktorí sú predmetom obchodovania, tí sú ako irregular e, migranti. Čiže je tu aj zo strany komisie, rady aj parlamenty, parlamentu záujem riešiť aj túto otázku a spresniť to vyjadrovanie. Takže predstaviť, teda predpokladám, že ako spravodajca má, má teda podporu parlamentu a keď sa hovorí o Eh, ilegál, o výro... pojme illegal, tak vlastne pani Malstrom ako komisárka používala ten termín, ale eh, myslím, že treba jasne stanoviť rozdiel medzi illegal a irregular. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi spravdajcovi Diasovi Demero. A táto terminologická otázka to nie je nejaká banálnosť, eh, práve nemôžeme ju podceňovať. A vlastne v našich diskusiách sa znova a znova objavuje a treba si túto vec pripomenúť za každým, keď e, sa to nejak objaví. Čiže osoba, e, ktorá je predmetom teda toho obchodovania alebo e, vstupu, možno aj nezákonného, by mala byť nazývaná ako irregular, na rozdiel od tých, ktorí organizujú, a to sú tie illegal. No, takže pokračujeme v diskusii pán Ledford. No, pani, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem veľmi stručná. Ja skutočne oceňujem motiváciu tohto návrhu. Sú tu určité otázky, ktoré by som chcela spomenúť. Bolo toto popísané ako mechanizmus, ktorý by fungoval v urgentných situáciách, ale máme tri mesiace na to, aby sme urobili rozhodnutie. Znamená to, že tieto tri mesiace budú k dispozícii na to, aby sa dos... A to bude trvať tri mesiace, pokým si to Brusel rozmyslí. Uvedomujem si, že sú tu určité problémy, pokiaľ ide o konzultačné procesy a som si istý, že som si istá, že kolega bude mať k tomu, pán spravodajca bude mať k tomu čo povedať. Jednoducho, že nás vyčlenili na tomto rozhodujúcom procese, ale predsa len by som bola očakávala, že by sme v rámci týchto troch mesiacoch možno e, sa boli rozhodli trochu skôr, pretože tá výzva je skutočne urgentná. To je ten prvý bod a druhý bod tie kritériá, nárastov o zhruba 50 pokiaľ ide o osoby, ktoré sú tu nelegálne, pokiaľ ide napríklad o zamietnutie ich žiadosti o predlženie pobytu alebo legalizáciu. Ale 50%, e, možno z 10 nie je veľa, ale 50% z 10 tisíc ľudí, to je už oveľa viac. A 50% teda z čoho? Nemáme tu nejaký prach, ktorý by bližšie určoval, koľko ľudí to je. Takže takáto situácia kritická by nastala v prípade, že by sme tu mali tisíce a desať tisíce takých ľudí, ktorých by sa to týkalo. A nie desiatky alebo stovky, takže trochu som zmetená z tohto nedostatku presnejšej definície počtu. A pokiaľ ide o pripomienku pána de Koestra, ktorý hovoril o tom, čo uviedol. Skutočne vítam, že to nie je špecificky zacielené na konkrétne krajiny a že sa to sústredí na krajiny Západného Balkánu, ale Bohužiaľ, mali sme letné prázdniny a ešte stále mi mozog nepracuje tak rýchlo ako predtým. Takže ktoré krajiny v európskom susedstve, ktoré sú kandidujúcimi krajinami, ktoré majú zrušenie vízovej povinnosti? Hmm, pokiaľ viem, tak nie sú to krajiny Severnej Afriky. Takže ktoré sú krajiny, ktoré majú potenciál, potenciálne krajiny z geografického hľadiska? ktoré sú v blízkosti k Európskej únii. Pretože e, jednoducho, pokiaľ ja viem, sú to krajiny Západného Balkánu a žiadne iné. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani Stanoka. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa ja by som chcela e, privítať nášho hostia a Chcela by som povedať, že súhlasím s tým, že táto ochrana doložka je potrebná. Bohužiaľ, možno by bolo lepšie počuť viac zo strany predstaviteľa komisie o tom, prečo práve tieto podmienky boli vybraté pokiaľ ide o tento špecifický prípad zrušenia vízovej povinnosti. Uviedli ste, že sa to celé bude preskúmavať od prípadu k prípadu, ale predsa len tu uvádzate konkrétne kritériá paušálneho charakteru, niektoré dokonca s percentuálnym vyjadrením. Čo to napríklad znamená? náhly nárast o najmenej 50%, pokiaľ ide o počet nelegálne prítomných cudzích prísluš- štátnych príslušníkov. Môžete mať jedného nelegálne prítomného príslušníka iného štátu a tých 50% potom z čoho, z akého počtu, ako to vypočítate? Takže je to skutočne trochu čudné mať na jednej strane zámer preskúmavať situáciu na individuálnym spôsobom od prípadu k prípadu a na druhej strane zasa uvádzať kritériá, ktoré musia byť dovysvetlené. Prečo práve tieto kritéria a prečo nie iné kritéria? my súhlasíme, že nemôžeme zmeniť zmysel, respektíve obsah týchto návrhov, ale predsa len by sme chceli počuť viac vysvetlenia. A ja si myslím, že s kolegom Diasom Demerom budeme mať spoločné diskusie a takisto aj s tieňovými spravodajcami ohľadom tejto problematiky. A možno potom budeme mať príležitosť na to, aby sme túto situáciu nejako vylepšili. A druhá vec, ktorú by som chcela povedať, pán de Kesters vie, že ja som skutočne vďačná celej divízii a jemu osobne za to, že predstavili novú kategóriu osôb, v rámci tejto, tohto nariadenia P39 z roku 2006 a sú to osoby, ktoré nepatria žiadnemu štátu. V angličtine termínus stateless person. Je to zhruba 5000 ľudí z Lotyšska, Estónska. Avšak títo ľudia ešte stále nemajú bezvízový styk so Spojeným kráľovstvom a Írskom, pre vašu informáciu. A keď už hovoríme o ľuďoch bez štátnej príslušnosti, o, vzťahu, o ich vzťahu k Veľkej Británii, a keď o tom hovoríme v kontexte tohto nariadenia, tak Možno by bolo dobre mať určitý, určitý stupeň reciprocity v tomto zmysle. Ja neviem, pán de Kestor, ako by sa to dalo, ale dúfam, že túto otázku nastolíte, keď budete hovoriť s predstaviteľmi, respektíve s vašimi kolegami zo Spojeného kráľovstva z Írska. Takže vo všeobecnosti podporujeme myšlienku, tak ako je tu predstavená ohľadne tejto ochrannej doložky, ale predsa len by sme potrebovali viac detailných informácií. Prepáčte, pani kolegyňa, ale viac než jedenkrát som si všimol, že znovu zaostávame, pokiaľ ide náš časový harmonogram. A ešte stále tu máme jeden bod, máme tu dokonca aj hostia, rečníka k tomu poslednému bodu. Ide tu o Európsku úniu a stratégiu boja proti pašovaniu drog a e, boli tu otázky nastolené komisie a preto by som chcel požiadať, aby skutočne v tomto záverečnom príhovore komisia bola čo možno najstručnejšia, aby sme to mohli uzavrieť aj zo strany spravodajca, potom môžeme prejsť ďalšiemu bodu programu. Takže komisia, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Trojmesačné obdobie na rozhodnutie členských štátov, ktoré majú oznámiť naliehavú situáciu. Možno sa to dá tolerovať, ak naozaj ide o naliehavú situáciu, ale komisia si možno dávno z Frontexu alebo inak zistila, že ide o naliehavú situáciu. Tie tri mesiace sú naozaj maximum. Ale ako som povedal, automaticky nevyplýva z takéhoto oznámenia, že sa e, znova zavedú víza že vízový styk sa pozastaviť styk sa a to ma vedie k druhému bodu, ktorý povedala pani baronka Lutfordová. Vzostup od, z 5 na 10 neregulárne prítomných migrantov v nejakom malom členskom štáte. Toto rieši veta, ktorá je vo všeobecnej časti a ktorá hovorí, že pri posudzovaní naliehavej situácie v jednom členskom štáte na jeho území neznamená, že sa automaticky všetky opatrenia, ktoré tu sú na stolia, ale treba posudzovať veci individuálne. Máme tu dialógy o liberalizácii víz s Moldavskom a Ukrajinou. Otvárame takýto dialog s inými, to je možné ho otvoriť, ale zatiaľ vždy bola taká predbežná podmienka, že musí, musí byť readmisná dohoda dobre fungujúca vízový styk dobre fungujúci. Takéto, čo si máme s Gruzinskom, pre Arménsko a Azerbajdžan komisia v septembri príjme ako si smernicu predbežnú alebo odporúčanie, ale čo sa týka východného partnerstva, budú tu možnosti pre všetkých východných susedov takéto niečo riešiť. Ale najprv im uľahčujeme eh, vízový styk a hovoríme o readmisnej dohode. Teraz niečo k osobám bez štátnej príslušnosti. V súčasnosti je situácia taká, že vizový režim, ktorý platí pre osoby bez štátnej príslušnosti v Spojenom kráľovstve, to je neupravené žiadnou normou. Snažíme sa túto dieru v zákonoch naplniť, vyriešiť to, ale chceme aby e, tie štáty, odkiaľ pochádzajú, ich prijali za štátnych príslušníkov, ale o tom treba hovoriť s Irmi a s štátnymi príslušníkmi Spojeného kráľovstva. Toto však súvisí so šengenským aky a otvorením vonkajších hraníc. Dúfam, že som vám odpovedal na položené otázky. Áno, ďakujeme, hovorí pán predseda. Keby ste len chceli stručne uzavrieť diskusiu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. A ešte raz by som chcel poďakovať komisii aj rade a predovšetkým chcem vyjadriť poďakovanie aj pani Latford aj Tanok. Úzko som s nimi spolupracoval na tomto projekte a ešte raz chcem zopakovať aj to, čo povedala komisia. Naozaj e, sme pripravení zrealizovať toľko neformálnych stretnutí, koľko bude potrebné, aby sme všetky technické aspekty vyriešili. Ešte raz ďakujem. Pán predseda ďakuje za tieto závery. A teraz sme pripravení pokračovať ďalším bodom programu. A je to bod číslo 14. Je to spoločná schôdza Libe. pani Miria Vasiliadu konkrétne prednesie vyjadrenie k téme obchodovania s ľudskými bytostiami. Teda je tu odkaz na koordinátora konkrétne pani Meria Vasiliadu. Vítame vás a ďakujeme za vašu trpazlivosť a vopred vám ďakujeme, teda, ďakujeme teda ešte aj tlmočníkom, že by s nami zostali ešte nejakých pár minút navyše. A vlastne teraz pristúpime ku prezentácii pani Vasiliadu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem, že ešte tak neskoro, hneď prvý týždeň, e, mi venujete pozornosť aj v takúto pokročilú hodinu. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, ďakujem vám za váš záujem o politiku EÚ v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a ďakujem vám aj za váš záujem o moju súčasnú prácu a aktivity. Eh, oceňujem, že eh, vlastne aj vy ste prispali k tomu, že sa vytvoril post, na ktorom momentálne pôsobím. Čiže máme priestor, aby sme vylepšili osud ľudí obetí. Takže viete, že pred niekoľkými mesiacmi som sa vlastne veľa funkcie, na ktorej pôsobím a dúfam, že sa mi podarí riešiť tú ťažkú e, úlohu koordinácie medzi inštitúciami, tretimi stranami a tak ďalej, tak ďalej. Niekedy nás Tie čísla zaskočia a treba pripomenúť, že obchodovanie s ľudskými bydostiami je vlastne neotroctvo. Tie čísla sú neuveriteľné, hovoríme takmer na svete o pol milión ľudí podľa OSN. 80 týchto obetí sú ženy. A samozrejme, je to iba odhad. Americký Department of State v roku 2011 oznámil, že to sa môže týkať až 7 miliónov ľudí, ktorí takto boli zavlečení. Pokúsim sa zostručniť svoju prezentáciu. Mali by sme sa sústrediť na prevenciu, ochranu obeti, prenasledovanie páchateľov, a ak sa nám toto nepodarí a ak nezapracujeme rodovú dimenziu a dimenziu ľudských práv do tejto problematiky, nepodarí sa nám úspešne ju završiť. Moja prvá priorita a zároveň výzva je zabezpečiť konzistenciu a spoluprácu dokonca aj medzi službami Európskej komisie a agentúrami Európskej komisie. Tradične obchodovanie s ľudskými bytostiami je vec trestného práva a Takisto sme sa tým zaoberali v štáte, odkiaľ pochádzam, ale poslanci výboru Líbe mnohokrát poukázali, že už to tak ďalej nemôže byť, že síce uplatňovania výkonu práva je zásadné, ale toto je primárne vec pomoci, podpory obetiam participácie všetkých relevantných aktérov, prevencie. A takisto sa tu zdôrazňuje úloha občianskej spoločnosti. A čo je veľmi dôležité, patrí sem aj externá dimenzia Európskej únijnej politiky. Preto v procese etablovania mapy kľúčových politík potrebujeme si ujasniť, aký obraz je pred nami, aké služby pracujú na tejto tematike a ako to vyzerá v súčasnosti pri kompilovaní informácií v oblastiach, ktoré sa tohoto všetkého týkajú. Polícia, pracovné právo, migrácia, nerovnosť rodov, diskriminácia, zdravie, zdravotníctvo a podobne. To je len začiatok treba komunikovať posolstvo o nevyhnutnosti vzniku takýchto partnerstiev a koordinácie partnerstva, partnerstva medzi súkromnými a mimovládnymi a vládnymi entitami a každým, kto pravdepodobne príde do kontaktu s obeťami, tie sú nevyhnutné. Nová smernica, ktorú spomenul predseda tohto výboru nedávno, prinesie hmatateľné výsledky zvýšenou súčinnosťou v rámci únie. Dúfam, že toto vysiela, vyšle silný signál netolerancie páchateľom podpory to tých, ktorí pomáhajú obetiam. O rok a pol by sme sa mali už dočkať implementácie. Vidím svoju úlohu ako koordinátora, ktorý zabezpečuje istú víziu. A v tomto výbore viac ako kdekoľvek inde si ľudia uvedomujú, že ide tu o bezpečnosť versus ľudské práva a že sa treba vydať tým správnym smerom. Moja úloha je zabezpečiť, že máme konkrétny dialog na stole medzi rôznymi inštitúciami a agentúrami. Takže sa mi dúfam podarí vytvoriť skupinu, zmiešanú skupinu z mnohých služieb, servisov Európskej komisie. Je to podnikanie, zamestnanosť, vývoj, vývoja ďalšie oblasti, ktoré som oslovila, pošlu zástupcov. Je toľko politik, ktoré sa priamo týkajú záležitosti obchodovania s ľudskými bytostiami, že v rámci môjho časového rámca môžem tieto politiky len vymenovať. Samozrejme, v rámci otázok a odpovedí sa môžete spýtať a viacej. Začal sme len vo fáze mapovania. Nie sú v, porad- v hierarchii dôležitosti. Je to rekodifikácia smernice o príjmaní e, ľudí, o právach dieťaťa, smernica o sexuálnom vykoristovaní detí, o ktorej sa práve teraz diskutuje. Ďalej tu máme právnu normu o násilí proti ženám, ďalšia právna norma o diskriminácii a rodovej rovnosti, balík o obetiach, pobyt, pobytové záležitosti obetí pašovania ľudí. Je to návrh smernice o sezónnej práci, e, nesprevádzané deti, šengenský kódex, šengenský manuál. Všetky tieto právne normy súvisia s našou tematikou a súvisia s mojou prácou, takže spolu s kolegami na DG Home sa pokúšam všetky tieto politiky usústiažniť, aby sme boli konzistentnejší. Ďalej agentúry, je ich sedem, ktoré sa venujú Europol Eurojust tejto tematike, ďalej Inštitút pre rodovú rovnosť, Frontex a azylový úrad na Malte a ďalšie. 18. oktobra bude deň, kedy si pripomíname boj proti pašovaniu ľudských bytostí spolu s polským predsedníctvom a komisiou. Budeme mať platformu, kde sa budú vymieňať názory medzi týmito agentúrami. Je najvyšší čas, aby sa tak stalo. Pracujem i na pláne medi- komunikácií s médiami o pašovaní ľudských bytostí. Dúfame, že v druhom štvrť roku 2012 sa, sa podarí završiť integračnú stratégiu a dúfam, že nevytvoríme iba zoznam rozličných iniciatív. Dúfame, že budeme schopní vyvinúť aj tlak, aby sa veci reálne zmenili a najmä v relevantných oblastiach a u relevantných aktérov a aby sme mohli ešte pokračovať. Bude tu pripomienkový proces s občianskou spoločnosťou a ďalšími aktérmi vo vzťahu k tejto stratégii. Niektoré myšlienky, v súčasnosti sme vo fáze brainstormingu, niektoré myšlienky a námety budú zahrňať aj otázky zamestnanosti, politiky práce, pretože to zásadne súvisí s pašovaním ľudských bytosti a polské predsedníctvo sa tejto téme už venuje. Ďalej je tu rola internetu, ktorá vedie k zvýšeniu počtu obetí, o tom sa veľmi diskutuje, kampane, osvetové kampane, zvyšovanie povedomia o tejto téme, to všetko by malo byť v tejto smernici. Mnoho hodnotnej práce sa už vykonalo, ale zdá sa, že by sme mali viac pracovať aj na tej strane, ktorá potrebuje týchto ľudí a ktorá vytvára tieto obete. Mnohé otázky vznikajú v súvislosti so sexuálnym vykoristovaním a pracovným vykoristovaním. A to na strane dopytu. Kto žiada takéto niečo? Máme tu smernicu, ktorá hovorí o tom, že by sa mali podávať hlásenia o dopade národných zákonov na príslušné služby, teda čo sa deje už v súčasnosti s obeťami e, pašovania s ľuďmi ako sa im dá pomôcť a naša smernica by nebola úplná, keby sa nevenovala otázkam rodu a ľudských práv a nebudeme len e, slova, ale budeme sa snažiť prejsť aj k činom. Pripravujeme niekoľko dokumentov, aby sme viac vedeli o tom, čo znamená rod, akú má svoju úlohu v politikách boja proti pašovaniu s ľudskými bytostiami a naozaj by sme chceli robiť konkrétnu prácu, nielen vymenovávať dokumenty a venovať sa slovám. Máme tu hodnotné správy od ďalších aktérov, ktoré veľmi dobre hodia do našej integrovanej stratégie. Sú to akési usmernenia pre nás, z ktorých vychádzame, vytvoríme expertnú skupinu. Na to som dostala mandát pred mesiacom. Mali sme stretnutie s národnými spravodajcami minulý júl kto sú títo spravodajcovia, ktorí majú monitorovať a hlásiť všetky tieto e, skutky a takisto trendy v oblasti e, pašovania ľudských bytostí. Takisto komisia plodne s nami spolupracuje, aj polské predsedníctvo veľmi dobre spolupracuje vzali si za svoje ako záväzok spolupracovať s ďalšími aktérmi, ako napríklad Rada Európy, kde, ako viete, existuje dohovor na danú tému. Tam tiež pracuje skupina odborníkov, ktorá monitoruje, ako sa dodržiava tento dohovor a diskutujeme s nimi o možnostiach a znížiť duplicitu a zvýšiť koordináciu a súčinnosť v, súčas- v súvislosti s touto tematikou. Teraz preskočím zo pár časti v mojej prezentácii. Budem hovoriť o dátach. Prvá otázka, ktorú vždy kladiem na každej schôdzi, na ktorú idem, je, aká je súčasná situácia. Úprimne povedané, odpovede nepoznáme. Nemáme dostatok štatistických údajov, máme iba databázu OSN, máme nejaké indikatívne údaje z amerického Department of State, ale to je všetko. Samozrejme, Harmonizácia údajov je veľmi dôležitá, zhromažďovanie informácií od rôznych členských štátov je ďalšou závažnou prácou pre nás. Štatistický základ ešte nie je vybudovaný, sme v procese budovania. Spolupráca s Euroštátom, ktorý začal zhromažďovať porovnateľné údaje, ale zatiaľ je na začiatku svojej práce. Dúfame, že tento proces bude v budúcnosti pokračovať. Čo sa týka financovania, je to takisto mimoriadne dôležitá téma. Komisia disponuje 4 miliónmi eur a ide tu o program na prevenciu pašovania ľudských bytostí, ktorý bude financovaný a takisto máme metu, ktorú by sme mali splniť 22. augusta. Viac, bohužiaľ, e, pre časovú tieseň už nemôžem povedať, ale iba toľko, že existujú ešte ďalšie projekty. Uvedomili sme si, že komisia je súčasťou tohto mapovania terénu a už veľa dobrej práce sa odviedlo mnohými ďalšími výbormi, komisiami, službami a takisto projektmi, ktoré tu v tejto oblasti boja proti pašovaniu s ľudskými bytostiami už boli. Všetky tieto materiály zhromažďujeme, pracujeme s deviatimi DG v súčasnosti a všetky tieto informácie zhromažďujeme na webovej stránke boja proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami e, komisie. Tieto projekty sú všetky na stránke, sú veľmi užitočné. A ďalšia otázka, ktorú si treba položiť, je, k čomu to všetko smeruje. Treba zre, zrevidovať všetky iniciatívy z hľadiska kvality, aby sme videli, aké to boli projekty, čo vlastne priniesli, spôsobili, čo odporúčajú, aký mali vplyv na politiku, na budúcnosť ako budeme ďalej pokračovať v strategickom plánovaní. Takže najzásadnejšia otázka, či sa peniaze minuli tým najlepším možným spôsobom. To nevieme a to musíme ešte zistiť. Pomenula som web stránku a ušetrím vás všetkého, čo na web stránke je. Je tam ale množstvo informácií v súvislosti s mojou problematikou. A teraz ešte k externej dimenzii, opäť veľmi stručne. Akčný dokument z roku 2009 bol v roku 2010 zrevidovaný, aby bol konzistentnejší a zahrnul viac aktivít. Maďarské predsedníctvo v maji 2011 odprezentovalo prvú správu o implementácii tohoto akčného dokumentu a aktualizovalo externé aktivity v oblasti boja proti pašovaniu s ľudskými bytostiami v členských štátoch EÚ. Ďalej tu existuje 200 stránová Excelovská tabuľka, ktorú naplnili členské štáty údajmi. To je fantastické, sú tam mnohé užitočné informácie a je to zase stojíme pred otázkou, na čo nám to všetko bude, na čo bolo toto financovanie nasledované, malo to vôbec význam, alebo by sme sa mali pohnúť úplne iným smerom, pretože formy pašovania ľudských bytostí naberajú nové formy. Treba o tom všetkom ďalej diskutovať. EÚ sa zaoberá mnohými iniciatívami v oblasti pašovania ľudských bytostí. Súvisí s tým azyl, azylové konanie vo východoazijských krajinách, na západnom Balkáne situácia, situácia v Afrike. Máme tu africký akčný plán a takisto máme politický dialog s tretimi krajinami, najmä čo sa týka dialogu v oblasti ľudských práv. Záverom by som chcela povedať, že dúfam, že ste dostali za taký krátky čas plný obraz situácie. Chcela by som vás ubezpečiť, že mám vážny úmysel, že som odhodlaná posilniť koordináciu politik a aktivít, ktoré sa týkajú pašovania ľudských bytostí a boja proti pašovaniu. Na začiatku prezentácie som povedala, že sa musíme sústrediť na vytvorenie partnerstiev, pretože politiky boja proti pašovaniu ľudských bytostí nebudú úspešné, pokiaľ sa nebudeme dobre koordinovať. Ďakujem, že budeme spolupracovať počas môjho mandátu na tejto mimoriadnej výzve, ktorá stojí pred nami. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme vám, pani kolegyňa, za vašu angažovanosť. Ďakujeme za vašu prezentáciu, za to, že ste sa snažili skrátiť to a že ste to tak angažovane predniesli. Máme tu určitý časový tlak, ale predsa len Mm, otvorím diskusiu, avšak musíte si uvedomiť, že máme tu limit, časový limit, ktorý bol vynutený zo strany tlmočníkov, takže máme zhruba dve minúty pre rečníka a dovolte, aby som povedal, že ja vám v mene všetkých členov nášho výboru želám veľa úspechov, pokiaľ ide o vaše úsilie a týmto otváram diskusiu. Slovo dostane pani Het. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem uh, rečníčke. Máte skutočne veľkú úlohu a ja dúfam, že budete mať dobrých spolupracovníkov a budete pokračovať. Ale ďakujem za veľmi zaujímavú prezentáciu. Nemali ste veľa času, ale predsa len ste nás informovali veľmi detailne. Dúfam, ja som už mala príležitosť stretnúť sa s vami a dúfam, že sa stretneme aj v budúcnosti, aby ste nám informovali, aktualizovali informácie, že čo sa v tejto oblasti deje. Hovorili ste tu o prevencii, hovorili ste o nej opakovane, pretože to je dôležitá úloha, ktorá, ktorú musíme my splniť pokiaľ ide o vysporiadanie sa cezhraničného e, trestných činov, ktoré súvisia s pašovaním ľudských e, bytostí. Musíme skutočne urobiť čo možno najviac v oblasti prevencie. Je veľmi dôležité pre všetky členské štáty, aby sa snažili uberať týmto smerom. Nie každý z členských štátov robil rovnaké množstvo progresu a pokroku. Dúfam, že koordinátori z členských štátov budú môcť zaznamenať väčší pokrok v budúcnosti a budú vytvárať určitý tlak na členské štáty, aby tieto skutočne preukázali, ako sa vysporadujú s touto problematikou pašovania ľudí a dúfam, že bude v budúcnosti dobrá spolupráca. Nech sa páči. Máme tu aj pani Bauerovú, ktorá je novozvolenou ešte nie. Nie, nie, nie, len nahrádzam hovorí pani Baverová. Ona je spolupredsedničkou v mene výboru FEM a bohužiaľ predsednička výboru FEM nemohla prísť. Takže nech sa páči, pani Berová, máte slovo, slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Je mi ľúto, že nemôžeme vyčerpať ten časový priestor, ktorý sme mali pôvodne v programe stanovené, pretože tu boli dlhšie debaty ohľadne predchádzajúcich tém a namiesto 45 minút máme zhruba 15 alebo niečo viac ako 15 minút a zdá sa mi, že máme tu teraz koordinátora, ktorý koordinuje boj proti pašovaniu ľudí a to je vynimočná situácia, preto vám aj želáme všetko dobré. Je to skutočne vážna téma a preto by som vás chcela sa spýtať jednu otázku na základe tých podmienok respektíve vychádzajú z toho, že nemáte dostatočné finančné zdroje ani ľudské zdroje. Budete mať možnosť vysporiadať sa s niektorými menej významnými druhmi pašovania, nelegálne adoptovanie detí alebo nútená práca a podobné druhy. E, viem, že budeme mať ešte príležitosť stretnúť sa s vami a hovoriť s vami o stratégiách a očakávame od vašej práce skutočne veľa a očakávame aj túto stratégiu. Ďakujem pekne, pani Baverová, hovorí pán predseda. Pani Bockult, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítame vás v našom výbore. E, som bola skutočne nadšená, že som si mohla vypočuť vašu prezentáciu. Obsahovala veľa ambicióznych plánov. E, bolo to plné nádeje vysporiadať sa s touto náročnou prácou a očakávali ste, že vás parlament bude podporovať. O tom vás uistujeme. Ide tu o veľmi dôležitú tému a je dôležité, aby sme si všímali viaceré oblasti jednotlivých politík, vychádzajúc z toho, že to pokrýva toľké rôznorodé politiky a spolupráce s toľkými, a spoluprácu s toľkými členskými štátmi, musíte mať aj k dispozícii finančné prostredia, to, aby ste to mohli vykonávať. Všetko to stojí a padá na tom, aby sa práca vykonala dôsledne a bude sa to robiť na európskej úrovni a preto sa to musí urobiť dôkladne. Potom sú tu ešte praktické záležitosti. Zatiaľ ešte nemáme európsku sieť mimovládnych organizácií, ktoré sú činné v tejto oblasti. Záležitosti zatiaľ neboli vyriešené do rovnakej miery v jednotlivých členských štátoch a preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme vytvorili určitú sieť týchto mimovládnych organizácií. Čo si o tom myslíte? Hovorili ste o krajinách, o tretich krajinách a predovšetkým e, tie krajiny, ktoré sú susedské krajiny a ktoré majú problémy s touto situáciou, mali by sme sa sústrediť aj na situáciu v týchto krajinách a spolupracovať s predstaviteľmi týchto krajín, aby sme zabezpečili dostatočné množstvo politiky, ktorá by sa sústredila predovšetkým na región Balkánu a Turecka, aby sa tam situácia vyriešila patričným spôsobom. Takisto treba zdôrazniť spoluprácu s Europolom a Eurojustom. Chcela by som vedieť, či už boli vykonané určité kroky v oblasti tejto spolupráce s týmito organizáciami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, len v rýchlosti chcem zablahoželať pani koordinátor matke a chcem ju vlastne pozbudiť v tej zložitej práci. Chcel, chcel by som navrhnúť, aby vlastne aj výbor pre výbor Libe e, presnejšie dokázal vnímať ten jav, ktorý koordinujete, ten boj, ktorý koordinujete. Mali by sme vlastne vychádzať z tej základnej informácie. Preto by som si dovolil navrhnúť niektoré tie základné body informácie. Mohlo by sa hovoriť o trasách napríklad, o tých známych pozemných e, trasách, ale sú tu aj trasy námorné a trasy letecké, ktoré sú známe. Ďalej, e, typy e, zločineckých organizácií, ktoré e, pôsobia v tejto činnosti. Vieme, teda o tých sa dá hovoriť. Môžeme hovoriť o povedzme, vykoristovaní, v zneužívaní obetí, v práci, sexuálnej oblasti detí a v oblasti obchodovania s orgánmi, ľudskými orgánmi. Takže e, vieme, že to je tiež veľmi dôležitý faktor. A nakoniec ešte chcem využiť príležitosť a opýtať sa, ako funguje tá sieť EÚ. Slovo pani Papadopoulou budem hovoriť e, svojej materčine. Ďakujem za slovo, pani Vasiliadu, a chcem vám zablahoželať k vášmu menovaniu a prajem vám veľa úspechov. E, ďakujeme za vašu prezentáciu, ktorá bola veľmi podrobná a vlastne niektoré otázky, ktoré som chcela položiť, ste už zodpovedali. Otázka. Rada 2005, z roku 2005, teda ten dohovor, ktorý e, bol spomenutý. Myslím, že to je tiež veľmi užitočná vec pre vás. Ale teda, čo si myslíte, že sme konkrétne mohli robiť, aby sme niečo mohli s tými komparatívnymi údajmi a s tými číslami urobiť? Ešte jedna otázka. Nové typy obchodovania. Pokiaľ viem, maďarské predsedníctvo hovorilo o nových typoch obchodovania, pokiaľ ide o e, exploatáciu ľudí a vlastne využívanie ľudí na nezákonné aktivity, napríklad nutené žobranie. Takže Polsko, Dánsko a Cyprus by práve mohli prevziať túto iniciatívu a rozvíjať ju ďalej, aby sa proste venovali aj týmto otázkam. Ďakujem. Posledné dve minúty, než dostane pani koordinátorka slovo. Radem chcem využiť svoju prvú minútu na to, aby som sa podelila s vami o krátky príbeh a ide o toto. Minulý týždeň som bola v Paríži na, na Grand Boulevard a na moje prekvapenie videla som asi 50-60 azijských žien, ktoré jednoznačne fungovali v oblasti prostitúcie a hovorila som aj s tými predavničmi, s obchodníkmi v danej oblasti a povedal, áno, sú to prostitútky. A v podstate vidíte, v centre Paríža, čo som urobil, dala som si ten čas, že som sa posadila na opačnú stranu ulice a nerobila som nič iné, než to, čo by som navrhla vám a vašim kolegom, len som pozorovala, čo sa deje. Asi za 30 minút, čiže o jednej popoludní, prišli do, e, takí veľkí sil chlapi a rozdistribuovali tým 50-60 azijským dámam balíčky e, s jedlom. Ja som vlastne feministka a právnička, ktorá robila výskumy aj v oblasti prostitúcia, v oblasti obchodovania s ľuďmi. Som presvedčená, že v podstate e, by stalo za toto nafilmovať. Že vidíte, ten organizovaný charakter takéto trestnej činnosti, aby sa to dalo dokázať, že tak by sa to takto mohlo riešiť treba na nafilmovaním a potom to odovzdaním policie. Čiže bol by dobre, keby ste vyšli do Amsterdamu a do takýchto týchto štvrtí, tzv. s červeným svetlom, kde je prostitúcia rozšírená. Hovorte tam s miestnymi občanmi, aby ste lepšie chápali, ako funguje to obchodovanie. Čiže treba vyvíjať aj tlak na členské štáty, aby robili niečo proti obchodovaniu s ženami. Príliš e, sa vytvárajú mnohé rôzne e, nové pracovné príležitosti a, a ľudia sedia v kanceláriách a píšu správy a na uliciach zase tie obete trpia. Ďakujeme slovo pani Vasiliadu. Ďakujem pekne. Pokúsim sa byť veľmi stručná. Eh, Venovali ste pozornosť niektorým konkrétnym bodom. Eh, hovorili ste o nových formách pašovania, o nutenom žobraní, nutenej práci, domácom otroctve, obchod, pašovania a obchodovania s ľudskými orgánmi. Je tu viacero možností. Samozrejme, uvedomujeme si tieto skutočnosti, uvedomujeme si, že takáto situácia je, avšak nevieme, do akej miery je tomu tak. Či tá stratégia, tá integrovaná stratégia a vyhlásenie, to je ten priestor, v rámci ktorého sa týmto, tejto problematike budeme môcť venovať. Sieť národných spravodajcov už sa zaviazala, že sa chce venovať niektorým týmto záležitostiam a a tie pripomienky, ktoré boli adresované maďarskému predsedníctvu, pokiaľ ide o nové formy pašovania, obchodovania. Bolo tu vyjadrené, že sa bude o týchto problémoch diskutovať aj pod polským predsedníctvom, takže budeme to monitorovať ešte viac, aby sme pochopili tie trendy v tejto oblasti. A samozrejme, treba to pochopiť aj prostredníctvom projektov a financovania. Keď sa teraz pozriete na jednotlivé pro- projekty zo strany komisie, tak je úplne jasné, že žiadame, aby všetci uchádzači zobrali do úvahy zobrali do aj tie nové formy pašovania a obchodovania s ľuďmi. Pokiaľ ide o politiku a oblasti rôznych politík, ktorých sa to týka a ako to koordinujeme, treba povedať, že áno, máme obmedzené zdroje, ale nachádzame sa v období neveľkého rastu a potýka sa to celej Európy, ale však čo máme, tak to je dobré. Je to sieť kolegov a kontaktných miest, ktorá sa rozvíjala naprieč celou komisiou, ktorá bola skutočne prospešná, pokiaľ ide o zlepšenie koordinácie. Nie je to perfektné a dokonalé, ale predsa je to lepšie, ako to bolo predtým a dúfam, že sa to ešte zlepší. Pokiaľ ide o Európsku sieť mimovládnych organizácií, uvedomujem si, pozriem sa na to ešte detailnejšie, preskúmam to, ako takú prvotnú reakciu môžem ponúknuť to, že neviem, či už je takáto sieť, ja som si nevedomá, ale preto ako myšlienka Ehm, dalo by sa to financovať prostredníctvom ISEC alebo iných fóriem mm, fondov, aby sa táto sieť mohla rozvinúť a bolo by to A Pokiaľ ide o spolupráce s agentúrami, táto mm, prebieha. Stretla som sa s Europolom a s Eurojustom, s predsedom Europolu a riaditeľom pardon, s prezidentom Europolu a riaditeľom Eurojustu. Konto- hovorili sme o konkrétnych možnostiach. Máme tu boj- deň, ehm, ktorý je venovaný boju proti pašovaniu ľudí a v rámci tohto dňa budú organizované udalosti, na základe ktorých sa bude hovoriť o ďalšej koordinácii a spolupráci. Pokiaľ ide o um, údaje a ich zber, bohužiaľ členské štáty majú rôzne metódy, ako um, prichádzajú k informáciám a údajom spolupráca s Eurostatom a to, že máme určitý proces zberu údajov a informácií, to by bola iba pilotná fáza, pretože ako vieme, Eurostat je tu práve na to, aby zbieral oficiálne štatistiky a pokým my mať harmonizované štatistiky, tak to nebude možnosť. A nakoniec som si nechala informáciu, viem, že to je kontroverzne, ale ide tu o otázku prostitúcia, a otázku zneužívania, sexuálneho zneužívania žien. Mali sme tu veľké množstvo otázok zo strany poslancov týchto dvoch výborov. Ako viete, komisia nemá stanovisko, pokiaľ ide o mm, prostitúciu, pretože to sa týka jednotlivých členských štátov, ktoré o tom rozhodujú. A my sme spustili štúdie s týmito členskými štátmi a dúfam, že tieto začnú fungovať čo možno najskôr a týmto prostredníctvom pochopíme ešte viac o dopadoch tejto negatívnej oblasti. Členské štáty budú kontaktované a aj ostatní aktéry, ktorí sa k tomu budú môcť vyjadriť. Áno, je to veľmi komplikovaná problematika. Chcem vás ujistiť, že ja som navštívila tieto miesta a stretla som sa s niektorými ľuďmi, ktorí sú takto zneužívaní. Vrátim sa tam, ale rozumiem, čo ste chceli povedať. Takže ďakujem veľmi pekne za to, že ste si ma vypočuli Teším sa na spoluprácu s vami a budem vás informovať aj naďalej. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Ďakujem pani Vasiliadu za skrátenie vašej prezentácie, vašich úvah a pripomienok a želám vám všetko dobré.